Bene, allora cominciamo, anche perché poi od... No, mohli začať dnešnú schôdzu, pretože dnes Tuani qui con noi e poi successivamente. Zase tu pri nás, e, teda prišli nás navštíviť dvaja ministri z Litvy. E, neskôr budeme hovoriť o COP a stretneme sa aj s komisárkou Kroesovou, takže musíme začať. Takže predovšetkým by som chcela začať tým, že privítam po výbore ITRE ministra Gustasa. Je to litovský minister hospodárstva z rodujúceho predsedníctva. per incontrarci. Si, že Lei sa che la nostra Commissione la prossima settimana con una delegazione sarà anche in vista a Vilnius, e anche quello sa. No, budúci týždeň navštívime Vilnius. No a teraz vám, pán minister, odozdám hneď slovo a potom budú môcť kolegovia klásť otázky. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, predsednička za vaše privítanie a ty budem pokračovať v mojom rodnom jazyku. Ďakujem pekne. Taigi, gerbiami komiteto nariai, ponios ir ponai. Ďakujem veľmi pekne, pani presednička, dámy a páni. Najskôr by som vám chcel poďakovať za to, že ste mi dali túto príležitosť predložiť vášmu, vášmu výboru alebo predstaviť vášmu výboru priority litovského predsedníctva v oblasti priemyslu, inovácií a malých a stredných podnikov, ako aj v oblasti vesmírnej politiky. Európsky parlament zastupuje záujmy Európsk- občan- 500 miliónov občanov Európskej únie. Okrem toho, litovské predsedníctvo v plnej miere chápe a rešpektuje hlavnú úlohu, ktorú zohrávate v rozhodovacích procesoch EÚ. Takže my sa budeme snažiť o konštruktívne, produktívne a vzá- produktívnu a vzájomne prospešnú spoluprácu s Európskym parlamentom. Počas nášho predsedníctva e, sa budeme sústrediť na témy e, dôveryhodnej, rastúcej a otvorenej Európy počas nadchádzajúcich šiestich mesiacov budeme pozornosť verovať hlavne e, konštruktívnym rokovaniam s e, ostatnými inštitúciami, tak aby sme dosiahli čo najlepšie výsledky pre občanov Európy. Ako nestranný sprostredkovateľ sa Litva bude snažiť zaistiť e, plynulý a efektívny legislatívny proces, ktorý bude zahrňať všetkých partnerov. dodáme sa sproga, norėčiau išreikšti guma. Rád by som, rád by som využil túto, túto príležitosť, aby som zagratuloval Lidos írskému predsedníctvu počas ich počas predchádzajúcich šiestich mesiacov. No a dnešné zasadnutie je tiež príležitosťou vypočuť si vaše, vaše názory. Nuž, ja chcem v plnej miere profitovať z našej spolupráce. No a dovolte mi na úvod sa vyjadriť k priemyslu, malým stredným podnikom a inováciám počas hospodárskej krízy, význam európskeho priemyslu a jeho úlohy pri zaistení hospodárskej obnovy, rastu a zamestnanosti je jasný. Avšak na to, aby podniky prežili, aby boli konkurencieschopné a dokázali prispievať k rastu a zamestnanosti, tak je potrebné, aby Európska únia budovala inteligentnú priemyselnú politiku. No a za týmto účelom silná a úzka spolupráca medzi európskymi inštitúciami a členskými štátmi je absolútne nevyhnutná. Ja sa budem snažiť, aby naše predsedníctvo sa zameriavalo na implementáciu grindžiamos ES pramonės politikos įgyvendinimą. E, priemyselnú politiku, integratívnu a konkurencieschopnú. No a na to e, potrebujeme zhodnotiť dosiahnuté pokroky a identifikáciu ďalších zlepšení potrebných pre posilnenie konkurencieschopnosti EÚ, ďalej viesť diskusie a dosahovať dohody o krátkodobých a strednodobých prioritách, ktoré podporia európsky rámec pre konkurencieschopnosť. No a v tomto ohľade bude veľmi dôležité až nevyhnutné stimulovať dopyt a zaistiť prístup k surovinám a zdrojom energie za čo najvýhodnejšie ceny. Zlepšiť prístup k financiám, schopnostiam, rovnako sústrediť sa na lepšie politiky, posilňovanie sietí a ochrana životného a vytvárať prostredie, kde ďalšie, kde budú sa lepšie rozvíjať európske firmy a kde budú vznikať nové pracovné miesta. Ako prvý krok chceme uskutočniť diskusné fórum o podpore inovácií e, verejným obstarávaním. Tieto diskusie sa uskutočnia 23. júla na neformálnom, neformálnej rade EÚ vo Vilniuse. Okrem toho, výmena názorov o priemyselnej politike sa uskutoční na Rade pre konkurencieschopnosť v septembri. Budeme pokračovať v diskusiách na túto tému na rade v decembri a prepojíme inovácie s priemyselnou politikou na to, aby sme e, podporili rozvoj mladých inovatívnych podnikov a rastu založenom na inováciách. Výsledok, o, ktorý sa, o ktorého dosiahnutie sa snažíme, sú závery rady o podpore rastu priemyselnej a inovatívnej politike. Závery z tejto správy ďalej prispejú k e, záverom rady február 2014. Nuž e, ďalšou dôležitou Európskou radou a ďalším dôležitým zasadnutím Európskej rady e, bude to, ktoré sa uskutoční v októbri tohto roka. A rád by som povedal, príspevku e, Rady pre konkurencieschopnosť, čo je tiež veľmi dôležité, kde sa bude hovoriť o stave e, Únie pre inovácie a rovnako sa bude hovoriť o európskom priestore pre výskum malé a stredné podniky sú hnacím motorom našeho hospodárstva a majú veľký dopad na hospodársky rozvoj v Európe a na vytváranie nových pracovných miest počas našho predsedníctva oslávime 5. výročie od prijatia Small Business Actu. Začneme s diskusiami o aplikácii princípu Think Small First na neformálnej rade vo Vilniuse. V septembri Rada pre konkurencieschopnosť v Bruseli predloží výsledky neformálnych diskusí a rovnako predstaví bude pokračovať v politickej debate. Výsledok tejto politickej debaty bude predstavený a zahrnutý v záveroch rady v októbri. No a našim cieľom je viesť diskusie o implementácii Small Business Actu a tieto na najvyššej politickej úrovni, aby sme zaistili pokrok a odstránili všetky prekážky, ktoré bránia jeho plnej implementácii. Vážime si pozornosť Európskeho parlamentu, ktorú venujete malým a stredným podnikom a politike pre podnikanie a sme vďační pánovi Rubikovi no za súčasnú prácu v tejto oblasti na zhromaždení malých a stredných podnikov alebo zhr- zhromaždenie malých a stredných podnikov sa uskutoční vo Vilniuse, za kde sa kde budú predstavitelia a zástupcovia malých stredných podnikov, obchodných organizácií, európskej úrovne národných vlád a akademické obce a budú hovoriť o význame týchto spoločností pre hospodárstvo v Európe. Dúfame, že sa vytvorí nová sieť, nadvežú sa nové kontakty. No a počas našho predsedníctva sa budeme tiež snažiť, aby, aby implementácia iniciatívy pre inteligentnú reguláciu podporovala ďalej priaznivé prostredie pre podnikanie a hlavne malé a stredné podniky a bude prispievať k zlepšeniu priemyselnej konkurencie schopnosti a rovnako bude znižovať náklady na zhodu. Okrem toho eh, sa budeme venovať, budeme venovať pozornosť a lepšiemu uplatňovaniu nástrojov, ktoré už máme k dispozícii. Rovnako budeme podporovať využívanie najlepších postupov vo všetkých členských štátoch. Tiež chceme zhodnotiť, ako rada uplatňuje prakticky dopadové alebo hodnotenia dopadov komisie v oblasti lepších podmienok financovania, čo je veľmi dôležité a pre konkurencie schopnosť podnikov, a hlavne pre malé a stredné podniky, pretože oni tvoria 98% všetkých podnikov v Európe. Už budeme sa snažiť, aby Európa prijala všetky opatrenia, ktoré zaistia včasnú transformáciu programov pre konkurencie schopnosť podnikov malých a stredných podnikov No a implementáciu tiež iniciatív EÚ, ktoré sa týkajú týchto programov. No a teraz by som rád povedal niečo k programu COSME. Rád by som poďakoval pánovi Krojcmanovi za včasné ukončenie rokovania o tomto programe. Ja sa budem snažiť o plynulé ukončenie legislatívnych procesov, ktoré súvisia s touto témou. Ďalej vesmírna politika. My vidíme význam eh, vesmírnej politiky a jej dopadov na ďalší rozvoj. Eh, budeme sa sústrediť na návrh komisie o právnych aktoch relevantných pre túto, túto oblasť. Patrí sem program Kopernikus. Chápeme, jeho význam, jeho relevantnosť a vynaložíme maximálne úsilie, aby sme vytvorili legislatívnu bázu pre implementáciu tohto programu. V tomto ohľade sa tešíme na úzku spoluprácu s Európskym parlamentom. Rovnako sa budeme snažiť zabezpečiť pokrok eh, v rokovaniach o teda programe vesmírneho dozoru. Budeme sa sústrediť na hlavné otázky počas rokovaní, ako dátová politika, riadenie a mechanizmy financovania. Sme veľmi vďační spravodajkyni pani Anders Dotter za úvodnú výmenu názorov na túto tému a tešíme sa na úspešnú spoluprácu v najbližšej budúcnosti. Počas litovského predsedníctva by sme vás chceli vyzvať, pani predsednička, aby ste sa zúčastnili medzinárodnej konferencie o vesmírnom, vesmírnej ekonomike v multipolárnom svete, ktorá sa uskutoční vo Vilniuse. Toto bude štvrtý každoročné, alebo štvrtá každoročná konferencia, na ktorej sa zúčastia uznávaní experti z krajín s veľkými vesmírnymi programami a aj z tých, ktoré sú v tejto oblasti, v tejto oblasti začiatočníci. A tento rok sa konferencia uskutoční v rovnakom čase ako výstava Európskej komisie Space Expo. Vážená pani predsedníčka, ja dúfam, že naša budúca kooperácia bude konštruktívna, úspešná a plodná. Tiež vám ďakujem za vašu, za vašu pozornosť. No a teraz veľmi rád zodpoviem všetky otázky, ktoré majú členovia tohto výboru. A rád si vypočujem vaše pripomienky. Ďakujem pekne za pozornosť. No, ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne za toto vyčerpávajúce predstavenie témy, ktoré budeme venovať pozornosť v nadchádzajúcich mesiacoch. Teraz dostanú slovo kolegovia. Ako prvá pani Hibner. Ďakujem, minister. Pre nás je tu pár tém, ktoré sú mimoriadne dôležité a hovorí sa o nich na rade. Minulý týždeň sme hlasovali o systéme ETS a ako to má vplyv na trh rokovania by mali začať počas litovského predsedníctva. Je to približne 900 miliónov eur. Myslíte, že toto je dobré pre priemysel? ak budete predsedať zasadnutia o zmenách ETS, akým smerom sa budú vyvíjať debaty. No a druhá vec sa týka energetických ostrovov. Ja viem, že Litva je oblasť, kde nie je dosť energetických zdrojov, a ja si uvedomujem, že máme aj iný, iné príklady takýchto ostrovov v Európe. Máte nejaký názor na to, ako by sa tento problém dal zmierniť? Čo by mohol urobiť parlament? Ďakujem. Ďakujem pekne, pani kolegyňa. A teraz slovo dostáva pán Balčitis. Ďakujem, predsednička. Vážený pán ministr, rád by som vás privítal a zaželám vám veľa šťastia počas vášho predsedníctva. Už predsedáte radám, rozhodujete o dôležitých otázkach, ktoré majú obrovský význam pre našich občanov. Hovorili ste o verejnom obstarávaní a ako viete, Európsky parlament už o týchto témach hovorí dlhé roky. Dosiahlo sa veľa dohôd. V uzneseniach, v mnohých uzneseniach sa hovorí o tom, že verejné obstarávanie by malo byť založené na rovnakých podmienkach v celej EÚ. No a Litve sa podarilo dosiahnuť skutočne mnohé máme bohaté skúsenosti. Takže mám nasledujúcu otázku. Ako vidíte možnosti zlepšenia verejného obstarávania v EÚ s využitím skúsenosti Litvy a ostatných krajín z tejto oblasti? Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Slovo dostáva pán Pródy. Ďakujem veľmi pekne. Pán minister, ďakujem pekne za to, že ste prišli medzi nás. No a konkrétne by ma zaujímala jedna vec, alebo rád by som nadviezol na to, čo ste vypovedali o programe Kopernikus. Je to skutočne veľmi dôležitý program, Preto, že je priekopnícky v oblasti technológií a umožňuje nám aby sme mali presné, presné riadenie v celej Európe, či s, s využitím e, údajov o globálnom oteplovaní, klimatických zmenách, administratívnych postupoch, ktoré súvisia s polnohospodárstvom. No a ako vo výsledkom toho, tak objem údajov, ktoré sa využívajú, je obrovský. A rovnako je to prepojené na inú, na druhú, druhé infraštruktúrne projekty ako Galileo, čo opätovne umožňuje získavanie mimoriadne presných identifikačných údajov a informácií systémov GPS. No a takto, alebo preto by som sa rád spýtal, alebo rád by som vás požiadal, aby ste zaistili, aby financovanie tohto projektu bolo aj skutočne poskytnuté a aby sa osobitná pozornosť venovala rýchlosti, s akou sa investujú peniaze, pretože my nesmieme strácať viac času. Mám pocit, že toto je nástroj, ktorý bude veľmi dôležitý pre programy na boj proti klimatickým zmenám a ich zmierňovanie. No a preto si myslím, že musíme vyvinúť maximálne úsilie, aby sme zaistili rýchlu implementáciu pretože je tu veľký potenciál, aby sa v tejto oblasti angažovalo množstvo malých a stredných podnikov a tieto sú pre naše hospodárstvo celé Európe veľmi dôležité. Ďakujem pekne. Pán Ody dostáva slovo. Ďakujem, pani predsedníčka. V mene EPP, pán minister, vás vítam v Európskom parlamente. A chcem vám povedať, že my s vami chceme spolupracovať a štát, ktorému vládnete, má úroveň industrializácie 20 to znamená, že ste pod úmora, úrovňou priemeru. Um, dalo by sa povedať, že ste priemyselným úspechom, ale mohli by ste nám povedať, aké je vaše tajomstvo? Mohli by ste nám e, podať nejakú a hospodárskú analýzu, aké je tajomstvo Litvy? A druhá otázka. Keď sme e, s prezidentom diskutovali, tak som mu položil otázku ohľadom vzťahov s e, Ruskom. Uh, východné partnerstvo nepokrýva Rusko. Mohli by ste nám ale povedať e, niečo ohľadom Ruska, pretože Rusko je prirodzený a dôležitý partner Európskej únie. Myslíte si, že mm, by sme mali mať aj priemyselné vzťahy s Ruskom? Myslím, že mm, musíme tu skončiť prvé kolo diskusí a chcem dať slovo naspäť ministrovi, aby mohol odpovedať na otázky keď budú nejaké ďalšie, tak potom mu ich môžete položiť neskôr. Pán minister. Najskôr by som chcel poďakovať všetkým, ktorí položili otázky. za podporu, ktorú budeme potrebovať v následujúcom pôl roku. Dúfam, že budeme spolupracovať a naša spolupráca bude efektívna. Vopred ďakujem za našu spoluprácu k ETS a k povolenkám. Chcel by som povedať, že že obnova nášho priemyslu či renesancia priemyslu je pre Európsku úniu kľúčová. Je to priamo spojené s rastom nášho hospodárstva. Takéto témy ako napríklad zmiernenie klimatických zmien, zelené hospodárstvo, zelená energia majú na priemysel dopad v dvoch rovinách. Poprvé, náklady síce rastú, ale zároveň to núti priemysel príjmať inovatívne riešenia a preto musíme zabezpečiť rovnováhu v tejto oblasti. A ja dúfam, že sa nám to podarí v prostredníctvom rokovaní a hľadania konsenzu na rade ministrov. Pokiaľ ide o energetické ostrovy, máte pravdu, aj Litva je takýmto ostrovom. Pani Hübner. Mm, včera sme odpovedali na tieto otázky komplexnejšie. Ja chcem ale spomenúť niektoré priority, ako napríklad rozvoj a ukončenie vnútorného energetického trhu, zabezpečenie tohto cieľa do roku 2015 a tiež mm, prepojenie v energetike vedenia Ehm, infraštruktúra, to je taktiež pre nás veľmi dôležité a na toto sa chceme sústrediť. Teraz by som chcel reagovať na otázku pána Balčitisa o verejnom obstarávaní. Ďakujeme za vaše želania. Môžem povedať, že v oblasti verejného obstarávania <clears throat> urobila Litva značný pokrok. Pokúsim sa porozprávať o našich skúsenostiach počas júlovej rady o konkurencieschopnosti a vysvetlím aj to, ako sa nám podarilo dosiahnuť súčasný stav. 80 verejného obstarávania v Litve sa realizuje elektronicky. To je veľmi vysoký ukazovateľ. A tiež by som chcel zdôrazniť, že medzi našimi prioritami, prioritami predsedníctva, je rozvíjať inovácie prostredníctvom verejného obstarania. O tomto budeme hovoriť vo Vilniuse. Elektronické obstarávanie to je dôležité. Elektronické nákupy. 18 eh, amerického HDP ide do verejného obstarania, obstarávania. To predstavuje 420 miliard eur ročne. Ehm, to je obrovská suma a my musíme prejsť na elektronický systém obstarávania čo najskôr, aby sme dosiahli úspory. Preto sa tešíme na návrh komisie o elektronických účtoch a dúfame, že sa o tom bude diskutovať a dosiahneme pokrok počas nášho predsedníctva. Pán Prody sa pýtal na program Kopernikus. V mojej prezentácii som povedal, a v tomto máte pravdu, že vesmírna politika bude našou prioritou a príslušné právne akty. My chápeme úlohu programu Kopernikus v pozorovaní Zeme a chápeme veľký potenciál tohto programu pre hospodárstvo, pre vytváranie nových pracovných príležitostí. Tiež ste hovorili o rozvoji malých a stredných podnikov. Pre nás je to veľmi jasné a chcem povedať, že Litva vynaloží maximálnu snahu preto, aby sa včas prijal tento právny akt tak, aby tento program mohol byť sprevádzkovaný od roku 2013 v roku 2014, pardon, ale na to budeme potrebovať Európsky parlament, e, s ktorým počítame. Pokiaľ ide o primerané financovanie týchto programov, ako viete, viacročný finančný rámec bol schválený. Finančný rámec pre Kopernikus taktiež bol prediskutovaný. A chcem povedať, že Pozitívnou stránkou je to, že veľká časť financovania programu bude alokovaná na začiatku viacročného finančného rámca, čo nám umožní začať implementovať program bez eh, problémov. Musíme ale zabezpečiť efektívne využívanie týchto prostriedkov. Otázka pána Odyho. Máte pravdu, priemysel vytvára 24 nášho HDP v Litve. Našim cieľom je tento ukazovateľ zlepšiť, dostať sa na 25 Návrh predsedu komisie reindustrializovať európsky priemysel do roku 2020 a zabezpečiť, aby vytváral 20 HDP, tak neviem, či mm, pôjdeme dolu smerom k tomuto úspechu, ale t- k tomuto ukazovateľu. Aké je tam svo nášho úspechu? Máme veľmi silný chemický priemysel, takisto veľmi silný, silný sektor um, ehm, drevársky, vyrábame nábytok, hľadáme nové exportné trhy, a preto sa nám darí udržať priemysel na tejto úrovni. Vzťahy s Ruskom. Rusko nie je súčasťou východného partnerstva, ale neznamená to, že Litva s ním nespolupracuje vyvážame a dovážame tovary z a do Ruska a tento proces je intenzívny. Mali by sme diskutovať o našich vzťahov s Ruskom a úzkých vzťahov medzi EU a Ruskom. Toto by bolo veľmi pozitívnym krokom. Ďakujem. V poriadku. Ďakujeme pánovi ministrovi. Chce ešte niekto ďalší sa prihlásiť o slovo? Pani Maria má slovo. Ďakujem, pani predsednička. Vítajte, pán minister. Ako ste povedali, toto predsedníctvo bude ťažké. Hovorili ste o reindustrializácii a o tom, že toto by mohlo byť budúcnosťou, riešením problémov, ktoré dnes máme v oblasti konkurencie, schopnosti a dúfame, že dosiahneme matateľné kroky, aby sme pomohli Európe. Zároveň sa mi zdá, že politické kroky nie je možné urobiť bez eh, finančného pokrytia a vo finančnom výhľade sú veľké škrty. Týka sa to energetiky, rozvoja infraštruktúry, o tom ste hovorili. Finančný výhľad je na úrovni roku 1997 a to platí pre rozpočet, ako aj pre viazané prostriedky, prostriedky, ktoré neboli vyplatené. To je problém pre našu krajinu. Nemecko má prostriedky pre svoje podniky, ale ak to porovnáte so Španielskom, tak úrovne sú tam oveľa, oveľa nižšie. Preto by som sa chcela spýtať vášho predsedníctva, či sa pokúsite tieto opatrenia nejako presadiť, pretože tie sú dôležité pre naše podniky. Ako zlepšíte súčasnú situáciu aby sa zharmonizovala. Ďakujem. Takže tu sa dostávame na záver otázok a poprosím pána ministra, aby odpovedal na poslednú otázku pani András Barea. Ďakujem, pani predsednička. Správne ste povedali, že industrializácia je priamo spojená s väčšou, konkurenci- s väčšou konkurencieschopnosťou Európy. A aké sú naše plány v tejto oblasti? Zrejme ste si všimli v našom programe a tiež v mojom programe, že hlavná je lepšia regulácia priemyselnej politiky a poskytovanie odporúčaní, ako som spomenul vo, počas formálnej rady v júli, budeme hovoriť o e, efektívnosti, väčšej efektívnosti verejných podnikov. Tiež sme hovorili, teda budeme hovoriť o malých a veľkých podnikov v elektronickom obstarávaní a budeme pokračovať v týchto diskusiách aj neskôr a ja dúfam, že v decembri po vypočutí všetkých návrhov a nápadov, vrátane e, oznámenia komisie, prídeme so závermi, ktoré budú dobrým základom pre diskusie na februárovej rade. Toto je veľmi dôležitá téma a musíme v nej dosiahnuť pokrok. Teraz k viacročnému finančnému rámcu je nižší, ako sme očakávali. A oblasť konkurencieschopnosti sa netýka nevyhnutne priamo reindustrializácie, ale mm, rozpočet nie je určujúcim faktorom a zaručujúcim dobrý výsledok. Musíme revidovať právny základ, postupy, ktoré máme, musíme ich e, šíriť, pretože Vidíme, že existujú oblasti, kde by sme mohli dosiahnuť viac so súčasnou legislatívou. Tiež by som chcel povedať, že chceme podporovať inovatívne opatrenia, zvýšený dopyt po inovatívnych produktoch a službách, vytvorenie klastrov, zosieťovanie, lepšia analýza dopadu a monitoring. Myslím si, že rozpočet je dôležitý, ale nie je to rozhodujúci faktor, ktoré môžeme tiež, sú aj iné, ktoré môžeme tiež podporiť. V poriadku, pán minister, ďakujem pekne za to, že ste k nám dnes prišli. Ďakujem za to, že ste sa s nami podelili o vaše myšlienky. Budeme viac ako radi, ak prídete aj v budúcnosti a medzi tým vám želáme všetko dobré vo vašej práci a želáme litovskému predsedníctvu veľa úspechov. Ďakujem. Pani predsednička, ďakujem pekne. Chcem poďakovať členom výboru ITRE. Bol som veľmi rád, že som sa s vami dnes stretnul, či vypočul som si vaše stanoviská, návrhy, pokúsime sa ich um, prevziať a dúfam, že budeme úzko spolupracovať. Possiamo cominciare il, con la traduzione. Diamo... Že by ste si mali nasadiť sluchatka. Vo výbore ITRE by sme chceli srdečne privítať ministra Daniusa Pavalkisa, litovského ministra pre vzdelávanie a vedu. súčasného alebo úradujúceho predsedníctva rady. Ako zvyčajne bude tu takú 3 čtvrte hodinku a počas tejto, tohto času nám povie niečo o svojom o programe litovského predsedníctva, potom budeme mať výmenu názorov s kolegami. Vítajte, pán minister, máte slovo. Ďakujem, pani predsednička, vážení hostia, vážení kolegovia. Je to pre mňa veľká výsada, že s vami dnes môžem hovoriť. Je to česť a takisto aj potešenie. Je to trochu výzva prezentovať priority nášho predsedníctva Mm, zrejme hovoríme o budúcnosti celej Európy a ja myslím, že budeme zohrávať dôležitú úlohu. V podstate dúfam, že táto príležitosť bude príležitosťou vypočuť si názory parlamentu, aby sme mohli vytvoriť e, úzky dialog a spoluprácu. Stretávame sa tu dnes dva týždne po veľmi dôležitej e, medziinštitucionálnej dohode, ktorá bola dosiahnutá v rámci, prezid- e, v rámci Horizontu 2020. Viem, že z Horizont 20, že 20 e, bol schválený. Je to veľmi dôležitý nástroj na podporu rastu Európskej únii a na prilákanie väčšieho počtu vedcov a inovatívnych podnikov. Je to skutočne zásadný step, krok vpred. Bola Európska únia konkurencieschopnejšia a produktívnejšia. Chcem poďakovať tomuto výboru a jeho členom za aktívnu úlohu v rokovaniach, e, ktoré doteraz v rámci Horizontu 2020 prebehli. Teším sa na pokračovanie úzkej spolupráce s výborom ITRE počas ukončenia tohto procesu. Blahoželám írskému predsedníctvu e, k vynikajúcej práci, ktorú vykonali. Litva sa pokúsi dosiahnuť ciele, na ktorých sme sa spoločne s Írskom a Gréckom dohodli v rámci nášho tria. Počas litovského predsedníctva sa pokúsime urobiť maximum preto, aby sme boli nestranní, čestní, aby sme napomohli konštruktívneho dialogu medzi radou, komisiou a parlamentom. Veľmi dobre si uvedomujem dôležitú pozíciu, ktorú má Európsky parlament v rozhodovaní. A preto sa snažím o konštruktívny, efektívny a vzájomne výhodný spôsob spolupráce v tomto výbore. Postupne ako budeme pracovať pre občanov EÚ. Tento rok je rok európskeho občana. A ja cítim, že je dôležitejšie ako kedykoľvek predtým, aby parlament a rada zdvojnásobili svoju snahu, aby dosiahli výsledky, ktoré naši občania očakávajú a zasluhujú si ich, aby sa ich život zlepšil, aby mali jasnejšiu perspektívu. Počas príprav na predsedníctvo som sa stretol s predsedníčkou výboru ITRE pani Sartori, tiež s pánom Ellerom a viacerými ďalšími členmi ITRE. A o týždeň s radosťou privítam vý, výbor ITRE vo Vilniuse. Všetky tieto záväzky, dúfam, vytvoria vzájomné porozumenie a naše ciele budú spoločné. Litovské predsedníctvo má hlavnú prioritu v oblasti vedy a tou bude začatie horizontu 2020 začiatkom roku 2014. Toto je kľúčová priorita po dohode o programe o legislatívnom balíku sa musia urobiť ešte viaceré kroky a ja dúfam, že sa nám to podarí. My sa pokúsime nájsť primerané riešenia v rámci programu Euroatom, ako aj európske príspevky e, pre e, medzinárodný projekt ITER. Predsedníctvo sa tiež bude venovať legislatívnym krokom a iniciatívam implementujúcim Horizont 2020. V niektorých z nich, hlavne pokiaľ ide o verejné partnerstvo na základe článku 185 z dohovoru, sa pokúsime napredovať v maximálnej možnej miere a úzko spolupracovať s Európskym parlamentom. Ďalšia dôležitá téma pre nás všetkým je Európsky výskumný priestor. V roku 2012 Európska komisia zverejnila oznámenie o posilnenom európskom výskumnom priestore a partnerstve pre e, výborné výsledky a rast. Toto je prvý, komisia vydala prvú správu o pokroku a už čo skoro e, sa s ňou oboznámime a to bude príležitosť diskutovať na túto tému v rade a na rôznych ďalších konferenciách. E, vážená pani predsednička, milí kolegovia, myslím si, že vaše návrhy pripomienky a aj otázky budú prediskutované počas konferencie, ktoré zorganizujeme počas nášho predsedníctva v Litve. Ja budem osobne prítomný na niektorých z nich a, a odovzdám vaše pripomienky a návrhy aj verejnosti u nás. Tieto konferencie, spomeniem ich stručne, aby ste si vedeli predstaviť, aké sú naše plány, o čom chceme diskutovať. Sú napríklad konferencia o posilnení medzinárodnej spolupráci, východné partnerstvo vo, vývoji, vo výskume a vývoji inováciám, konferencia o ľudských zdrojov, výskume a rozvoji, konferencia o horizonte a sociálnych vedách a humanitárnych vedách, Európske, e, mm, mm, Európska konferencia pre priemysel a vedecké fórum, spoločná FISA 2013 a ďalšie. Počas nášho predsedníctva budeme mať tri stretnutia rady, dve formálne a jedno neformálne. To formálne bude vo Vilniuse. To neformálne bude vo Vilniuse o dva týždne a potom budeme hovoriť o dôležitých témach napríklad o schopnostiach, ktoré potrebujeme, aký spôsob vzdelávania Európa potrebuje, aby plnila požiadavky inovatívnych technológií v Európe, pretože ešte stále tu je nesúlad toho, čo vychádza z univerzít a toho, čo výskum a priemysel očakáva. Takže o tom budeme hovoriť a dve formálne stretnutia sa uskutočnia v septembri a v decembri v Bruseli. Pani Sartori, vážení Kolegovia, ako všetci vieme, súčasný legislatívny cyklus sa končí a my uznávame, že naš, našou, našim spoločným cieľom je úspešne finalizovať rokovania o maximálnom počte legislatívnych um, programov. My chceme intenzívne spolupracovať s našimi partnermi, zákonodárcami, Európskym parlamentom a výborom ITRE na začiatku nášho predsedníctva chcem povedať, že sa teším na plodnú spoluprácu s vami v druhej polovici tohto roka. Vaša návšteva vo Vilniuse na budúci e, týždeň bude ďalšou príležitosť rozvíjať našu dnešnú diskusiu, nadviazať na ňu. Ďakujem pekne za pozornosť a veľmi rád si vypočujem vaše otázky a ako som prislúbil, budem o nich diskutovať aj na ďalších stretnutiach počas litovského predsedníctva. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán minister. A teraz dávam slovo kolegom. Začneme. Pilar de Castillo. EP, za EPP. Máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Budem hovoriť eh, materinským jazykom a síce po španielsky. Ďakujem. E, Rada by som vás privítala v mene našej skupiny v našom výbore, ktorý má právomoci v, mene, v oblasti výskumu, inovácií a tak ďalej. To znamená, že máme aj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 v našom výbore v Európskom parlamente. Ako iste viete, náš výbor má právomoci v oblasti výskumu a inovácií, eh, v oblasti všetkého toho, čo predstavuje rámcový eh, program v oblasti špecifických pravidiel v oblasti problematiky týkajúcej sa technického inštitútu, eh, čo vlastne v rámci horizontu 2020. Parlament už dlhú dobu e, pracuje na týchto témach. Nie vždy to bolo len z podnetu Európskej komisie, často aj z vlastného podnetu. Napríklad dokument e, zameraný na zjednodušenie všeobecných pravidiel účasti pracovala na tomto dokumente naša kolegyňa Carvalho. Bol to veľmi dôležitý dokument v tomto parlamente. Následne došlo k zmene pravidiel. Pracovali sme na tom pomerne dlho. Ocenili ste prácu írskeho predsedníctva. Myslím si, že naozaj je potrebné oceniť ich prínos, ale je tiež potrebné oceniť e, prínos práce členov tohto výboru. Témy sú viac menej uzavreté Viete, že niekedy ten finish pred cieľom môže e, byť problematickejší, lebo sa ešte môže objaviť nejaká tá téma, e, kde treba zapracovať povedzme nejaké slovičko naviac alebo niečo prepracovať. Viete teda, aké sú okolnosti a ja vás ako predstaviteľa litovského predsedníctva žiadam, aby ste vynaložili maximálne úsilie, aby ak teda vyvstanú nejaké menšie detaily, ktoré môžu veci zmeniť, aby prosím tieto záležitosti boli vyriešené čo možno najrychlejšie pretože my v parlamente by sme si želali, aby všetko bolo ukončené. E, čo najskôr myslíme si, že parlament odviedol kus veľmi dobrej práce, výsledky sú vynikajúce e, v rámci toho, čo spadá do našich právomocí, e, sme boli dobrí. Iná vec samozrejme je rozpočet a dostupnosť finančných prostriedkov, to už je iná oblasť. Myslím si, že v tomto období e, záleží od e, schopnosti predsedníctva dokončiť túto tematiku a túto fázu. Toto od nás očakávajú dlhú dobu európsky výskumní pracovníci a rozpočet na výskum bol e, zoškrtaný v mnohých krajinách z, z zjavných dôvodov. Takže situácia nie je jednoduchá a zúfalo už sa čaká, aby konečne finančné prostriedky na výskum boli uvoľnené v rámci tohto rámcového programu pre výskum. Takže je naozaj potrebné, aby naše univerzity, naše výskumné centrá mohli sa stať príjemcami týchto finančných prostriedkov, pretože ich potrebujú viac než kedykoľvek predtým. Takže prosím, e, konečne s definitívnou platnosťou túto problematiku uzavrite. Pomôže to všetkým. A ešte raz chcem povedať, že vás vždy e, v rele uvítame v našom e, výbore. Pán kolega Balči, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcel by som sa ospravedlniť kolegom, hovorím už tretí krát, pretože e, vítame tretieho ministra v našom výbore. Ja by som vás, pán minister, rád privítal Chcel by som vám zagratulovať k tejto eh, veľmi eh, veľkej eh, výzve. Vy ste profesor v oblasti vedy, takže ste určite oboznámení s celým radom otázok v tejto oblasti. Chcel by som sa ale zmieniť o jednej otázke, o otázke tzv. klastrov, ktorá bola uvedená ako jedna z hlavných oblastí v tejto problematike. E, tam putovalo v minulosti veľa prostriedkov z mnohých členských štátov na vytvorenie týchto rôznych e, klastrov, aby sa dal uh, dokopy potrebný hardware. A tento proces bol uh, pomerne komplikovaný, musím sa priznať, že ani dnes ešte tie výsledky nie sú úplne uspokojivé, aj keď vidíme určité sľubné náznaky. A mňa by zaujímalo, pán minister, ako to vy vidíte do budúcnosti, ako chcete pokračovať v tejto oblasti, aby uh, tieto klastre e, sa dočkali nejakého väčšieho rozmachu a aby sme mohli využiť vedecké poznatky a úspechy a prípadne riešiť aj problémy spojené so vzdelávaním. Kolegyňa Karvajo, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcela by som privítať pána ministra v našom výbore ITRE a želám mu veľa úspechov v nadchádzajúcich šiestich mesiacoch. Ja som spravodajkynia pre program Horizon 2020 a tiež by som eh, a zdieľam to, čo povedala kolegyňa eh, Pilar Castillo. Ďakujem inštitúciám za dobrú eh, spoluprácu. Hm. A v rámci tohto Eh, špecifického programu si myslím, že sme dosiahli veľmi vyvážené eh, riešenie eh, vrátanie spolupráce v oblasti vedy k synergiám v tých štruktúrálnych fondoch. A musím povedať, že v niektorých novinách sa dokonca písalo, že parlament získal prakticky všetko okrem finančných prostriedkov, pretože to je pravda, chceli sme väčší rozpočet, svet a žiaľ Nedopadlo to tak, keby to bolo bývalo. Inak som si istá, ak by sme teda mali väčší rozpočet pre rozvoj, že e, program Horizon 2020 by bol väčší. V túto chvíľu tento rozpočet ale nepredstavuje skutočný nárast, ak zoberieme do úvahy všetko, čo bolo začlenené do Horizontu 2020. Teraz, ako ste povedali, pán minister, je pred nami veľa práce, aby sme implementovali to, čo ešte zostáva realizovať vyhľadávať a aby sme zabezpečili, že všetko sa rozbehne začiatkom roku 2014. Musíme konsolidovať tento text, čaká nás veľa práce, konkrétne Európsku komisiu aj radu ale niektoré akcie, napríklad Články 1 a 5 si vyžadujú proces spolurozhodovania, napríklad aj e DCP, akcia zameraná smerom na potieranie malárie, eh, AIDSu a tuberkulózy, projekt fáza 2. Pokiaľ viem, je to podmienené aj rozhodnutím parlamentu ešte stále. Takže ide o to, že nám zostáva 6 mesiacov a ako predstavu máte o časovom harmonograme, o ďalších konkrétnych krokoch, aby sa zabezpečilo, že všetko bude skutočne pripravené počas vášho predsedníctva. Ďakujem, kolegyňa Trautmann. Ďakujem pekne, pani predsednička, pán minister. Ďakujem, že ste prišli a stretli ste sa s nami v našom výbore. Chcem sa vás spýtať na dve veci. Prvá sa týka mládeže. Ste ministrom pre vzdelávanie a my diskutujeme o finančných zdrojoch hoci ohľadom kritickej situácie nezamestnanosti mladých potrebujeme implementovať potre- politiku Potrebujeme inžinierov, potrebujeme nové povolania, hlavne vo vývoji cloud computingu, nového využitia určitým spôsobom e, spojeného s IT. Takže musíme v rámci programu Horizon 2020 nájsť možnosti načrtnúť nové cesty. Bude to priorita pre vás? V každom prípade by som vás chcela podporiť eh, v tomto ohľade, pretože myslím si, že sa mladým treba venovať. Eh, druhá vec, taktiež veľmi dôležitá, ja sama som pracovala, spolupracovala s univerzitami v mojom regióne a ide o možnosť vytváranie študentských podnikov. Na to potrebujeme aj príslušné vzdelanie na úrovni vysoko, vysokého školstva, aby sme uľahčili mladým spôsob alebo možnosť stať sa podnikateľmi. A po tretie, mám obavu, pán minister, mm, a to sa udeje počas vášho predsedníctva, je to podpora mobility mladých. My to silne v parlamente podporujeme, ale nechceme, aby krajiny, ktoré financujú vzdelávanie, ktoré umožňujú mladým získať vzdelanie, boli čiste len predmetom uh, Eh, úniku mozgov a nebudú mať možnosť eh, profitovať z ich schopností. Myslím, že mobilita si zasluhuje podporu, ale trochu mám obavy z toho, ako niektoré krajiny môžu z demografických dôvodov masívne lákať mladých, ktorí tam potom zostanú k infraštruktúre. Diskutovali sme o regionálnych fondoch a ja musím povedať, že všetci chcú všetko financovať zo štrukturálnych fondov. My bojujeme za zachovanie ich vysokej úrovne, ale potrebujeme ich na výskum, potrebujeme ich na vytváranie infraštruktúry a na podporu podnikov. Chcela by som sa opýtať, ako vnímate túto vec v oblasti rozpočtu? Vzhľadom na to, že ste krajinou, ktorá nedávno vstúpila do EÚ a urobila veľkú Mm, veľa práce. Aká je úloha týchto krajín v tom, ako tieto fondy môžu zohrávať svoju úlohu v súčasnej hospodárskej situácii, aby sa zachovala rovnováha, zvlášť v sektore, ako je váš? Grazie. Eller, prego. Ďakujem, kolega Eller. Pani Sartori, e, vážený pán minister, ďakujem vám pekne za e, vašu angažovanosť. Preukázali ste empatiu a ďalšie kladné vlastnosti aj v tom, že ste hneď mali na úvod vašej činnosti niekoľko stretnutí v parlamente a to preukazuje vašu úctu k tejto inštitúcii. Spomínali ste, že e, parlament už e, niečo realizoval a mňa by zaujímalo, čo e, realizoval, pokiaľ ide o, o, o oblasti, ktoré majú, má záujem vaša krajina v oblasti excelencie, v oblasti rozširovania sme nejaké veci urobili a snažili sme sa e, zrealizovať tento program. Ďakujem, že ste nám pomohli a radu ste presvedčili hneď na úvod o význame tohto programu. Skutočne to bola kolektívna záležitosť. A teraz je tu ten odkaz na štrukturálne fondy, nariadeniu teda je to v nariadení e, opravujúcom program Horizon 2020. Reakcia v niektorých členských štátoch bola pomerne vlážna. E, či sa prostriedky zo štrukturálneho fondu majú venovať na výskum, rozvoj, inovácie, na vzdelávanie. Takže ja sa pýtam, do akej miery sa pripravujete na to e, realizovať naozaj tieto kroky, pretože e, skutočne to je bez pochyby veľká výzva uvedomiť si, že tie finančné prostriedky na Horizon 2020 sú k dispozícii tu v Bruseli. Členské štáty to nemajú veľmi rady, ale je predsa len na nich, či ich použijú na inovácie. Lebo nie, ja sa vás pýtam, čo si myslíte, že je potrebné urobiť, aby sa to skutočne začalo realizovať a aby sa preklenul tento priestor medzi eh, Horizontom 2020 a štrukturálnymi fondmi. Samozrejme, že všetci si uvedomujeme, že eh, je to 2013 70 eh, miliónov, teda 70, zniženie o 10 eh, pôvodného rozpočtu, ale vo svetle finančných a ekonomických problémov je skutočnosťou, že v reálnych číslach eh, investície v roku 2014 sa tam už nachádzajú naplánované a neznižujú sa, takže je tu určitá snaha v rámci flexibility preukázať, že budeme môcť eh, vydať v roku 2014 a 2015 tie finančné čiastky, ktoré budú potrebné a že tu teda dôjde k tomuto eh, financovaniu s tzv. spôsobom upfront. A ďalšia otázka sa týka zrýchleného postupu Ide o e, tých, ktorí nie sú až takí bohatí v celom tomto procese. Keby ste nám prosím povedali, akým spôsobom by sme mali používať tento zrýchlený postup a aký význam má. Ďakujem pekne. Nevidím, že by sa ešte niekto hlásil o slovo. Takže dám slovo pánovi ministrovi, aby nám mohol odpovedať. Ďakujem pekne za položené otázky a začnem pani Castillo. Myslím si, že vaša otázka je podobná otázka, otázka pána Ehlera. Ehm, týka sa zrýchleného postupu. Je to teda podobná otázka. Plne súhlasím s tým, že máme problémy s rýchlou implementáciou všetkého toho, čo je treba implementovať. Každopádne ehm, za radu môžem konštatovať, že všetká dokumentácia už pripravená je. Takže mm, niečo dodatočné sa dá teoreticky zrealizovať a my sa pokúsime, ale e, čo môžem povedať e, v rámci vzťahov medzi parlamentom a radou, že je potrebné postupovať ešte rýchlejšie, aby tá legislatíva prešla, aby rokovania boli ešte rýchlejšie, než tomu bolo v minulosti pretože eh, inak eh, vyvstanú všetky tieto negatívne aspekty. Ľudia to často eh, konštatujú, že všetko v Bruseli je veľmi zdlhavé, veľmi pomalé. Takže to k vašej otázke, pani Del Castillo. Zazneli tu tiež dve otázky týkajúce sa nepostačujúcich finančných prostriedkov v rámci rozpočtu súhlasím s tým, že výskum, rozvoj a inovácie by mali, a my by sme si teda aj prijali, aby mali viac finančných prostriedkov. To určite. Strávil som pol roka tým, že som navštevoval všetky možné stretnutia s univerzitami, zástupcami biznisu, s nanotechnológiami, výskumníkmi a všetci tvrdili to isté, potrebujeme viac prostriedkov rokov. Mm, každopádne je to e, jediná oblasť v rozpočte, ktorá nezaznamenala až tak podstatné škrty ako ostatné oblasti. To znamená, mm, že tie škrty u nás boli najnižšie. Môžeme si myslieť, že to je aspoň aký taký výdobytok práce rady. Samozrejme, výskumníci, ľudia z inovatívneho podnikateľského sveta by nám za to sa mohli poďakovať a rovnako aj ja za to ďakujem. Pán Balčitis sa pýtal na klastre, infraštruktúru a pýtal sa, aké budú naše ďalšie kroky. Dúfam, Hm. pretože naša spolupráca, teda, že naša spolupráca bude e, e, včasná, aby sme uzavreli články 185, 187. Zrejme prebehnú diskusie medzi zástupcami priemyslu a medzi e, úradníkmi únie o tom, aby sa vytvárali spoločné podniky v určitých oblastiach. Podobne ako v inovatívnej medicíne a v iných oblastiach je potrebný veľmi jasný záväzok priemyslu a výskumného sveta, aby teda e, to bolo viditeľné, pretože keď hovoríme o výskume a o inováciách a o prekleňovaní medzier, e, je tu dôležité to vzájomné prepojenie, teda e, výskum, ktorý je na vysokej úrovni v Európskej únii. Máme najlepších výskumníkov, vynikajúce nápady. Aj po technologickej stránke sme na tom dobre, ale e, práve v tej oblasti transferov e, to nie je až také dobré v oblasti podpory priemyslu a táto medzera by mala byť preklenutá. A či budeme v tomto úspešní, to povedať neviem, ale je aspoň treba identifikovať problém a keď sme ho identifikovali, uznať e, to a snažiť sa to následne riešiť. Ďakujem za túto otázku, je skutočne veľmi dôležitá. Pani e, Carvajo, ak teda správne e, vyslovujem vaše priezvisko, aj vy ste nadniesli dôležitú otázku týkajúcu sa rozpočtu k článkom 185187. Litva ako predsednícka krajina sa bude snažiť, aby bol dosiahnutý pokrok aj v tejto veci, ak mi dovolíte. Prídem ešte medzi vás neskôr a ak vyvstanú medzi časom nejaké veci, môžeme o tom hovoriť. Pani Trautmann, sa spýtala na mladých a mobilitu, školenia a samozrejme rozpočet, rozpočtu. Myslím, že tie otázky som už odpovedal. A čo sa týka nezamestnanosti mládeže, tak to je top priorita celej EÚ. Každý hovorí o nezamestnanosti mládeže počas otváracieho ceremoniálu za, pri príležitosti začiatku litovského predsedníctva. To bola tiež jedna z priorít. No a môžem vám povedať, že mládež nemá prácu, no a k tomu treba dodať, že sú rozdiely v tom, aké schopnosti a znalosti absolventi majú a aké a čo potrebuje priemysel a podnikateľská sféra. Máme mnoho špecialistov na trhu, ktorí sú nezamestnaní a máme mnohých špecialistov, ktorí, ktorí sú potrební eh, v, Nemecky, v Nemecku. Špecialisti na IKT sú potrební v celej Európe napríklad, takže tento bod pani Trautmann je veľmi dôležitý. No a litovské predsedníctvo, toto, čo môžeme urobiť, nuša, o IKT budeme hovoriť na konferencii vo Vilniuse. Budeme hovoriť o zamestnanosti a o zosúladení schopností absolventov a potrieb výskumu a priemyslu počas neformálnej rady pre konkurencieschopnosť vo Vilniuse dva týždne zhruba. Takže dúfam, že získame názory rady na túto tému. Pán Eller. Nuž, ďakujem vám veľmi pekne za vynikajúcu spoluprácu, pretože sme predtým akceptovali tú, to rozhodnutie parlamentu k Horizontu 2020. No a štruktúrálne fondy je taká inteligentná špecializácia. Navštívil som niekoľko krajín v celej Európe a je, sú tu jasné interakcie medzi štruktúrálnymi fondami a inteligentnou špecializáciou z financovania pre Horizon 2020. No a samozrejme, uh-huh, budeme sa snažiť zrealizovať to cez štruktúrálne fondy, ktoré sme investovali do infraštruktúry, na vedu a výskum, aby sme získali maximálny výsledok, prospech pre inovácie, technológie, Takže vaša otázka. My sa budeme snažiť a venovať jej maximálnu pozornosť v priebehu nášho predsedníctva. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán minister, za to, že ste prišli. Ďakujeme pekne za vaše slova a odpovede, ktoré boli veľmi špecifické konkrétne zodpovedali otázky mojich kolegov. V mene výboru by som vám chcela vrelo poďakovať a dúfame, že sa niekedy opäť uvidíme. Takže ďakujem veľmi pekne, pán minister. Bene, cominciamo subito anche per... Dámy a páni, museli sme zmeniť uh, trochu dnešný program, pretože do obeda sme meškali, takže slovo dostane okamžite pani Hybner, aby nám povedala niečo o COP19 MOP 9. Takže nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. No, ďakujem pekne. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Postaram się bardzo zwięzić. Ďakujem, predsednička. Posnažím sa o maximálnu stručnosť. Budem hovoriť o tom, čomu sa budeme venovať s kolegami, tými spravodajcami. Takže ďakujem za stretnutie spred dvoch týždňov, no dospeli sme k záveru, e, že sa budeme spoliehať na dokument, ktorý výbor vypracoval minulý rok, pretože ten bol skutočne vyvážený. No a kde zohľadíme všetky dôležité veci pre výbor. No a teraz k tým návrhom. Ja som si ich pekne skontrolovala, no a zistila som, e, že tam budú tri hlavné časti. Takže poprvé priemysel a konkurencieschopnosť, výskum a inovácie a energetická politika. Samozrejme všetko z tohto e, s ohľadom na energetický summit. Takže poviem pár slov k každej z týchto častí. No, po všetkých e, som navrhla isté fakty, diagnózy, ktoré sú dostupné na základe výskumu alebo na základe nejakých vecí, čo už sme dosiahli a dostahli. No a ďalej je tu zhrnutie každej jednotlivej časti, vrátane toho, čo si myslíme, že by počas samitu, čomu by sme sa mali venovať. Takže v rámci prvej časti, inovácia konkurencieschopnosť, nuž treba priznať, že podľa dokumentu a údajov od Medzinárodnej agentúry pre energetiku, a tak globálne emisie CO2 v roku 2012 narastli, aj napriek tomu, že klesli tak v Európe ako aj v USA. Takže už teraz sa dá očakávať, ktoré oblasti vo svete najviac prispievajú k zvyšovaniu svetových emisí. Takže komu treba venovať počas rokovaní osobitnú pozornosť. No a ďalšia vec, v každom prípade narastie spotreba energie a to bude spôsobené spotrebou a narastom spotreby všetkých zdrojov energie. E, nie je tak, ako hovoria niektorí, že to budú len obnoviteľné zdroje. Nie. Sú dokazy o tom, že celý energetický trh sa bude rôznym spôsobmi využívať v Európe No a rovnako treba venovať pozornosť skutočnosti, že si musíme udržať našu konkurenčnú výhodu, vyvážených znalostí a vedomostí. Keď sa budeme pripravovať na klimatický summit, treba sa zaoberať zvyšovaním konkurencie schopnosti. Ďalšia vec je skutočnosť, že tá operácia, ktorá súvisí so summitom, má podstatný dopad na ceny energií. Musíme zanalizovať dopad cien energií na rozvoj priemyslu, keďže EÚ bude v každom prípade podporovať šírenie všetkých technológií, ktoré chránia životné prostredie, ako napríklad zvyšovanie efektivity využívania fosílnych palív, ako aj energetickú účinnosť. My sme podporili príslušný dokument a treba zdôrazniť, že toto je dokument, ktorý by mal platiť na celom svete a mal by zohľadňovať efektivitu využívania energie na celom svete. Ďalšia vec, ktorá sa týka nášho návrhu, je nasledujúca. Tak priemysel ako aj spotrebitelia celej EÚ sú ochotní a pripravení stanoviť si ešte ambicioznejšie ciele klimatickej politiky, ale akceptácia takýchto cieľov bude priateľná len vtedy, keď ostatné svetové hospodárstva príjmu podobné snahy. Nemôžeme byť nejaký opustení hráči v tomto, pretože my si stanovujeme cieľe len sami pre seba. No, ciele musia byť súčasťou globálneho hospodárstva a globálnej perspektívy. No a čo sa týka ostatných informácií, ktoré sme dostali, jasne si vyplýva, že emisie len v EÚ tvoria 11 globálnych emisí a oni v nadchádzajúcich 10 ročiach budú klesať, no a preto musíme varovať ľudí proti príliš ambiciozným cieľom, ktoré neprispejú, neprispejú alebo prispejú k tomu, že e, ostatné krajiny budú e, produkovať emisí viac. Ak budeme dovážať e, lacné výrobky zo zahraničia, tak v zahraničí sa budú produkovať vyššie emisie. už indikovať pozitívnejší, a pozitívnejší prístup ku globálnej dohode. Samozrejme to sa zameriava tiež na obnoviteľné zdroje a efektivitu využívania energie. Možno na tomto samite by sme sa mali vynasnažiť získať podporu čo najviac nielen malých krajín, ale aj ale hlavne tých, ktorí emitujú najväčšie objemy emisí na to, aby sme dosiahli globálne ciele. Samozrejme tak, ako som že hovorila, každá z týchto častí, každá kapitola bude súčasne aj výzvou, kde žiadáte štrukturovanú koordináciu medzi radou, komisiou, Európskou službou pre vonkajšiu činnosť, ktorá mala v tomto ohľade byť veľmi operatívna, akčná. A dosiahnutie takéhoto dokumentu samozrejme máme medzinárodnú agentúru pre energiu, pre obnoviteľné zdroje energii, spoluprácu pre energetickú účinnosť a samozrejme Medzinárodnú agentúru pre jadrovú energiu. Všetky tieto orgány, ktoré už existujú, musia byť aktívnymi účastníkmi procesu, aby sme využili všetky prvky a zachovali si vyvážený prístup. No čo sa týka výskumu a inovácií, musíme sa sústrediť na nové technológie, to predovšetkým. Vieme, že technológia môže znamenať prelom pre inteligentné pozitívne investície, nové riešenia v boji proti klimatickým zmenám. Nechceme tvrdiť, že len jedna alebo dve technológie sú správne, ostatné nie, nie. Mali by sme sa zameriavať na najmodernejšie technológie a inovácie a samozrejme treba presvedčiť partnerov na celom svete, aby to robili podobne. Nož my žiadame medzinárodný záväzok, aby sa zvýšili investície do výskumu a vývoja. Som hovorila, čo očakávajú v Silicon Valley v najbližšej budúcnosti No a oni hovoria o moderných systémoch na zabezpečenie energie zo, zo zeme. Nož a na záver, energetická politika. Dámy a páni, treba zrušiť všetky, všetky formy podpory pre tých, ktorí neprispôsobili príslušným spôsobom svoje technológie. Znižovanie spotreby a energetická účinnosť je najúčinnejším spôsobom, ako znižovať emisie. Môžete to zohrávať dôležitú úlohu v rámci medzinárodných rokovaní. Ďakujem pekne a ospravedlňujem sa, že mi to tak dlho trvalo. Ďakujem pekne. No. My samozrejme musíme skončiť ešte predtým, než príde komisárka, ešte máme tri ďalšie body, o ktorých sa musíme porozprávať, takže budem trochu prísnejšia s pridelovaním rečníckého času. Pán Šimanský na 3 minúty ako tieňový spravodajca, ostatní kolegovia budú mať 2 minúty. ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ja chápem, že návrh projektu je stále iba návrhom, takže pozrime sa na históriu našich rokovaní ako COP18. Myslím, že historický kontext ukazuje, prečo strácame trpezlivosť. Vzniká tu dojem, že Rusko, Čína, Brazília, ako aj USA, len čakajú na Európu, aby tak sama sa do toho pustila a zrealizovala ciele, ktoré si sama stanovila, bez toho, aby čakala, že ostatní sa pripoja. No už na rozdiel od toho, čo sme očakávali, naši hlavní konkurenti nerobia nič. Všetko sú to len prázdne slova, v USA sa nič nestalo, Takže tá 19. Konferen- konferencia mala vyslať jasný signál. Čakáme, že začnete dobiehať nás podľa záverov rady z roku 2007 by malo byť eh, podmienkou, že v Európe budeme robiť, eh, alebo iba pod podmienkou, že budeme robiť niečo iné, ale len pod podmienkou dosiahnutia dohody s inými. A rovnako treba vyvážiť veľmi ambicioz, ambiciozne priemyselné ciele a naš, našu priemyselnú bázu. Rád by som ešte pripomenul, čo povedala Angela Merkelová pred dvoma týždňami po zasadnutí rady, kde sa rozhodlo, že sa nebude zvyšovať limit CO2 pre nové auta. Budem to po anglicky. No v čase, keď nám trvá dva dni, keď hovorím o zamestnanosti, tak musíme zaistiť, že bez bránenia pokroku v ochrane životného prostredia nesmieme, nesmieme oslabiť vlastnú priemyselnú bázu. Inými slovami, ak by naše uznesenie umožnilo takéto moto tak potom toto musí byť presná citácia z prejavu pani Merkelovej. Ďakujem pekne. Pán Vidal Kvadras teraz dostáva slovo. Ďakujem pekne, predsednička. No najskôr by som chcel poďakovať pani Hibner za prácu, ktorú odvádza. No a v súlade s jej odporúčaniami. Je tu pár dôležitých eh, obav, ktorý hovorí emisie CO2 klesajú tak v Európe ako aj v USA, ale stúpajú globálne. A nesmieme zabúdať, že Európska únia zodpovedá len za 11 globálnych emisí a v budúcnosti toto číslo ešte klesne, pretože svetová populácia stále rastie má svetová populácia bude potrebovať viac energie, takže je tu kontrast medzi týmito snahami, ktorým sa venujeme ešte v Európe a nárastu globálnych emisí. No a v tomto kontexte plne súhlasím s pani Hibner, s pánom Šimanským, že potrebujeme monitorovať európsky priemysel, aby sme minimalizovali dopady stúpajúcich cien energií na konkurencieschopnosť. Sa snažíme prejsť ako udržateľnému hospodárstvu. A rovnako že musíme sa snažiť a presvedčiť ostatné krajiny, aby koordinovali globálne opatrenia na zmiernenie dopadov klimatických zmien. A samozrejme treba redukovať nekalú súťaž našim priemyslom. V každom prípade je jasné, že tohto ročná konferencia vo Varšave musíme byť ambicioznejší, ako sme boli v nedávnej minulosti. Dohe sme si pripomenuli význam to, aby Európa hovorila jedným hlasom a preto podpora dohody na medzinárodnej úrovni a politickými skupinami pred konferenciou v novembri. Dôležité všetko, čo dosiahneme nám ušetrí drahocený čas, ktorý budeme potrebovať na konferencii. A na záver súhlasím s pani Hibner o relevantnosti energetickej efektivity. To je najjednoduchší spôsob, ako znížiť emisie. No a myslím, že správne robí, keď hovorí, že energetická účinnosť na prominentné miesto znenie správy v celej diskusii. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Kolegyňa Ho, nech sa páči. No čo? Madame Carvajo. Pani Carvajo. Ďakujem, pani predsedníčka. Myslím, že Európa by mala využiť svoju konkurenčnú výhodu a to čo sa dohodlo v Durbane, je veľmi vágne. Mali by sme využiť COP a predstaviť naše princípy. Mali by sme presadiť naše uznesenie a komisia by sa mala držať týchto princípov. Podľa mňa sú aspoň, aspoň 6 vecí, ktoré, je veľmi dôležité, ktoré sú veľmi dôležité. Poprvé, Budúca dohoda by, mala nie, by nemala rozdeliť svet na dve kategórie krajín. Napríklad Kyotský protokol rozdelil krajiny na priemyselné a e, rozvojové. Ciele, ktoré sa musia splniť, sú v priemyselných krajinách. Každá krajina by mala prispieť spoločne podľa svojich možností k spoločnému cieľu a to bude spojené so sériou ukazovateľov napríklad HDP na hlavu, stav emisí, stav technológií. Bude relatívne ľahké definovať tieto ukazovatele. Po druhé, kombinovať ciele rozličných krajín, s cieľmi, ktoré musí schváliť priemyselný sektor na globálnom základe. To by sa dalo skombinovať. Môžeme kombinovať sektory celého hospodárstva a globálne sektory. Bude to veľmi dôležité, aby sme sa vyhli úniku uhlíka v priemyselných krajinách po tretie. Rámec musí byť pružnejší ako kiocky, aby sme zladili iniciatívy, napríklad iniciatívy e, CITES a potom trhové nástroje by mali byť naďalej zlepšované, mali by sme vytvoriť nástroj pre ETS, ktorý bude prierezový. CDM e musíme ponechať, ale musíme to aj zjednodušiť. E, musí to byť založené na sektoroch, na krajinách po piaté zaintegrovať energetickú účinnosť paralelne s CO2 a po šesté, a teda po posledné, spolupráca e, vo výskume a vývoji. Prezident Obama hovoril o čistých technológiách a trhoch, ktoré chce vytvoriť s tretími krajinami a to je výborná myšlienka. Môžem to s túto sériu e, bodov poslať mojim kolegom. Pán Prody, posledný rečník. Ďakujem, pani predsednička. A ďakujem aj kolegom, ktorí sa predo mnou ujeli slova. Som veľmi skeptický, pokiaľ ide o dosiahnutie dohody, pretože doteraz sme nedostali žiadnu odpoveď na vyhlásenie z Bali o spoločných, ale odlišných spôsoboch zdieľania zodpovednosti. Myslím si, že toto je kľúčová otázka, ak naozaj chceme globálnu dohodu a ak ju nemáme, tak je, potom je zbytočné v tomto pokračovať. Z Kyoto medzi iným e, sme chceli trhový nástroj a trhový nástroj bude fungovať jedine vtedy, keď 50 emisí licencií sa udeli bezplatne a keď budeme mať aj backloading, dúfajme, že tak bude, pretože očividne toto bude mať vplyv na trhové nástroje. V Kyote sa rozlišujú e, rozvinuté a rozvojové krajiny To znamená, že sa nikam nedostaneme, musíme sa rozhodnúť pre úplne iný návrh založený na férovosti, spravodlivosti a taký, v ktorom keď e, pôjde o udržateľnú úroveň emisí do atmosféry, e, je možné získať alebo distribuovať férovo bezplatné povolenky každému, kto žije na tejto planete. A všetko ostatné by malo byť e, spoplatnené. To by malo brať do úvahy aj obsah. To by sa malo brať do úvahy aj vyhlásenie z e, Bali. Ďakujem pekne, komisia. sa páči. Komisia veľmi víta diskusiu vážených kolegov k ceste ku COP19. Všetky kľúčové témy boli identifikované Počas diskusie otázka emisí ešte stále je kľúčová. Klimatické zmeny sa dejú. Úloha energetickej spotreby energie, úloha obnoviteľných zdrojov, efektívnosti energetickej politiky, aspekty spojené s konkurencieschopnosťou, technológiami, kľúčové princípy, účasť všetkých aby sme nevytvárali binárny svet v novej dohode, príležitosti na reakciu, e, výhody, iniciatívy, kľúčové princípy a dúfame, že dohovor a kiotský protokol, toto všetko odznelo. Ako viete, rokovania o tomto novom dohovore, ktorý by sa mal schváliť v roku 2015 a účinný by mal byť od roku 2020, teraz dobre začali. Nedávno prebehli diskusie v Bone Tie boli povzbudivé, potvrdili sa základné prvky tejto novej dohody a skutočnosť, že nová dohoda by mala byť právne záväzná pre všetkých, ešte opakujem pre všetkých a mala by reagovať na spoločný cieľ zmeniť rast teplot pod úroveň plus 2, plus 2 stupne do konca roku 2015 sme to mali dosiahnuť a ja priem na vedomie, že pani spravodajkyňa povedala, že Európska únia by nemala byť osamotená eh, v globálnom svete, ako je tu skutočnosť, že sú to aj ostatné hospodárske celky, ktoré musia byť súčasťou tejto iniciatívy. To bude pozbudivý signál, ktorý dostávame zo strany USA, Korei, Mexika a mnohých ďalších dôležitých hráčov, ako napríklad Čína oni e, prislúbili, že budú pracovať na znižovanie emisí USA a tak ďalej. To všetko je povzbudivé, ale zostáva nám ešte veľa práce. Nedávne diskusie v Bone ukázali na tú skutočnosť, že na budúci rok, rok 2014, bude rokom ambícií tak ako to očakávame a teda musíme prísť s ambicióznymi prísľubmi, keďže budeme musieť riešiť aj otázky financií. Kľúčová vec, ktorá sa musí dohodnúť vo Varšave s ohľadom na vytvorenie tohto procesu, ide o proces krok za krokom a úlohu medzinárodných iniciatív spolupráce v oblasti obnoviteľných zdrojov, energetickej účinnosti, eh, hydrohlikových technológií a tak ďalej. A v neposlednom rade nesmieme zabúdať na to, že eh, ratifikácia druhého obdobia Kyotského protokolu je zásadná a komisia to pokladá za dôležité a pre predloží v tomto zmysle návrh, kde počítame s vašou podporou. Ďakujem. Ďakujem. A na záver tejto diskusie dám slovo pani Hübner len veľmi stručne. Ďakujem pekne. Musím uznať, že väčšina našich kolegov sa dotkla tém ktoré som si všimla aj ja. Ja by som určite mm, reagovala na všetky. No, náš kolega Šamanský, keďže sa nechceme vrácať k dokumentom, ktoré neboli také úspešné alebo mm, neprispeli k pokroku, sme sa snažili aby bola v návrhu diagnóza súčasného stavu a cesta cesta vpred. Očakávame špecifické riešenia, nebudem hovoriť, že nás niekto chce podviesť e, alebo že sme izolovaní. Nie, my sa snažíme o, o získanie spojencov. Chceli by sme, aby všetci bojovali za úspech globálneho priemyslu. Samozrejme, že je tu konkurencieschopnosť, ale aj v, v, tu sú štandardy, všetci môžeme byť toho súčasťou a napriek tomu, že hľadáme nepriateľov, môžeme povedať, že sme spolupracovníci a vieme, ako hospodársky spolupracovať. Ehm, a ten príspevok pani Merkelovej je veľmi pekný, pokúsime sa ho využiť a chceme zdôrazniť, že by sme mali sledovať situáciu v európskom priemysle tak, aby na jednej strane sme nestratili zo zreteľa klimatické otázky a na druhej strane brali ohľad aj na našu konkurencieschopnosť. Čo povedal Alecho, je veľmi dôležité. Európa musí hovoriť jedným hlasom a e, vyhnúť sa turbulenciám, kde e, rada hovorí jednu vec, komisia niečo iné a parlament e, niečo ďalšie. Naša pozícia by mala byť spoločná. Kolegyňa Carvalho že niektoré veci sa pridajú. Chcem poďakovať kolegovi Prodimu. Neverím tak veľmi v kiotský protokol, nie som o ňom presvedčená. Je to ale dobrý základ na rokovanie, pretože s našimi súčasnými ustanoveniami nemáme veľkú možnosť získať dôveryhodnosť a orientovať sa na budúcnosť. Myslím, že by sme mali vytvoriť pochopiteľný a akceptovateľný dokument pre všetkých. Ďakujem. Ďakujem pani Hübner a teraz prejdeme k k bodu pani Sávela. Ide o zavádzanie, infraštruktúry pre alternatívne palivá. Máme asi 20 minút na túto diskusiu, takže maximálne 5 až 7 minút pre úvodné ustan- um, slova. Ďakujem pekne, pani predsednička. E, tento rámec má e, za cieľ, aby e, boli poskytnuté stimuly investície do alternatívnych palív, do infraštruktúry. Takže takto by mali byť e, podporení noví účastníci na trhu a zintenzívne na konkurencie e, schopnosť. E, to času je veľmi komplikované dostať sa na vnútorný trh, napríklad vozidla, ktoré nie sú poháňané na olejovej báze palivami, to majú ťažké je problém s tankovaním a majú viacero problémov než pri obvyklom eh, než pri iných druhoch palíva. Preto vítame tento návrh na rozšírenie infraštruktúry pre alternatívne eh, paliva a, a ide nám najmä o zníženie závislosti Európskej e, únie od e, dodávok e, ropy. Je veľmi dôležité, aby sme sa opierali o základ, ktorý by bol neutrálny, pokiaľ ide o technológie. Kapitoly týkajúce sa výskumu a vývoja je treba podporiť. Je tiež veľmi e, dôležité e, podporovať zavádzanie týchto nových technológií na trh. E, ja som predložila príslušné pozmeňovacie návrhy. Komisia sa vo svojom materiáli snaží aj o zavedenie typologizácie, čo je dôležité vzhľadom na cezhraničnú dimenziu tejto smernice. Táto smernica e, nemá byť nejakým bojskom e, medzi e, Nemeckom a Francúzskom takže som predložila konkrétny pozmeňovací návrh s pokusom dopracovať sa ku kompromisu v rámci tohto boja, ktorý tu vzniká a dúfam, že sa to stretne s podporou. Je veľmi dôležité teda v tomto smere sa snažiť. Dôležité sú e, tiež e, tendencie v rámci e, aktuálneho vývoja na trhu USA. Komisia zatiaľ nemala čas to zohľadniť vo svojom návrhu. Vyzerá to tak, že o 3-4 roky dôjde aj k exportom ropy z USA a tu musíme byť realistickí ropa jednoducho tak ľahko nezmizne z nášho života. Na druhej strane e, máme lacnú výrobu zemného plynu v USA. To sa odrazí na celosvetových trhoch. USA, Čína a Európa budú e, musieť e, vypracovať, e, vybudovať nové prepravné siete pre tento plyn. A sú tu aj stimuly prejsť na zemný plyn aj ako palivo pre autá či flotily. Ďalej e, svoje perspektívy pre tzv. Home Refueling Kit. E, je to veľmi veľká perspektíva najmä pre poľnohospodárske oblasti a odľahlé regióny. Takže aj v tejto oblasti e, určite dôjde k novému vývoju do roku 2016-17. Najmä v USA aj v Európe by sme sa ale touto problematikou mali zaoberať, no však momentálne v návrhu komisie sa k tejto problematike nenachádza vôbec nič, takže ja by som v tomto smere rada predložila niekoľko pozmeňovacích návrhov, pretože je to niečo nové a som samozrejme ochotná so všetkými spolupracovať, ktorí majú záujem. A na záver by som rada e, povedala, že samozrejme musíme byť stižiadostiví, pokiaľ ide o stanovovanie si cieľov, ale musíme zostať aj reálni to najlepšie, čo by mohla podniknúť Európska únia v tomto smere je poskytnúť postačujúce finančné prostriedky pre výskum a vývoj a urobiť typologizáciu v tomto smere, aby e, to naši občania mali jednoduchšie v každodennom živote. Ja som teraz zvedáva na vaše reakcie na túto tému a dúfam, že budeme dobre spolupracovať. Ďakujem. Ďakujem. Niki Cavela eh, a kolega Bržezina má slovo. Ďakujem eh, za slovo. Aj ja si vážim úsilie komisie vydať túto legislatívu. Je veľmi dôležitá pre dodávky jednotlivých alternatívnych pohonov na trh je priam kľúčová. Ďakujem pani Cavele za podnetnú správu. Myslím si, že nech už je to elektromobilita CNG, LNG, LPG alebo vodík, toto všetko Slovensko si e, vyžaduje definovanú minimálnu hustotu infraštruktúry, to je vzdialenosť medzi jednotlivými miestami tankovania či nabíjania. A to je základný predpoklad pre výrobcov, aby mohli dodať svoje produkty na trh. Kľúčovou časťou legislatívy je celoeurópska a ak možno aj globálna štandardizácia, pretože nie je možné, aby pre cezhraničný charakter pohybu vozidiel nebolo možné využívať tieto zdroje v celej Európe. Zároveň je pre mňa veľmi dôležité, aby členská krajina pri takomto záväzku minimálnej siete mala čo najväčší stupeň voľnosti v tom, ako dosiahnuť tento záväzok. Aj ja som si pripravil určité pozmeňovacie návrhy. Neviem, či som si legislatívu prečítal dosť pozorne, ale pri elektromobilite napríklad e, bol opomenutý princíp indukčného nabíjania, čo je tiež záležitosť, ktorá by mala byť štandardizovaná. E, spolupráci jak s pani Cavelou, tak s ostatnými. A aj ja sa teším na spoluprácu tak s pani Cavela, ako aj s ostatnými tieňovými spravodajcami. Ďakujem za pozornosť. Grazie. Kolega Lange, prego. Ďakujem, kolega Lange, ďakujem, pani predsednička, milé kolegyne, milí kolegovia. Keď prídeme s takýmto plánom, ktorý je spojený aj s veľkým objemom finančných prostriedkov, musíme pouvažovať nad tým, či tie požiadavky ako také sú správne. A ja mám v tomto smere niekoľko otázok. Neviem, eh, či kritérium pre výber lokalít e, pre čerpacie stanice alebo nabíjacie stanice alternatívnych palív e, sú e, dobrou vecou. Ak sa teraz nadefinuje, že každých 100-150 kilometrov treba mať určitú takúto čerpaciu stanicu alebo nabíjaciu stanicu, tak tam možno postavíte niečo, kde možno raz za čas z Paríža do Štokholmu prejde nejaké auto, ale v okolí Paríža konkrétne napríklad by možno bolo potrebných oveľa viac čerpacích či nabíjacích staníc, lebo ten dopyt je väčší. Takže neviem, či dáva zmysel stanoviť si ako kritérium vzdialenosť, ak nevieme, e, či dopyt po takýchto druhoch e, paliva bude skutočne taký veľký. Takže nemali byť e, falošne alokované prostriedky. Aj čo sa týka nabíjačiek a zástrčiek, tam by sme sme mali tiež veľmi dobre pouvažovať, kolegovia. Máme aj pri elektroautách dva druhy napájania e, to obvyklé e, prostredníctvom systému AC. E, prepojené je to s zástrčkou typu 2. Na tom sme sa dohodli, ale milí kolegovia, uvedomte si, že toto nabíjanie trvá 8 hodín a nemá teda zmysel zriadiť veľa e, napájacích staníc, ktoré sú ďaleko vzdialené od e, bydliska ľudí vlastniacich takéto auta alebo pracoviska, pretože 8 hodín vám nikto nebude čakať na tej nabíjacej e, stanici. Takže to musíme skombinovať s rýchlo nabíjacím systémom, aby to teda bolo jasne štandardizované kontrolované a aby aj európsky priemysel presne vedel, aké vozidlá a aké e, zástrčky a nabíjačky treba produkovať, aby tiež ani tu nedošlo k e, chybnej alokácii finančných prostriedkov. A tiež otázku financovania samotného si musíme veľmi presne zodpovedať. Ak chceme vybudovať určitú štruktúru, e, potom to dáva zmysel len vtedy, ak e, si e, do toho zainvolvujeme od začiatku aj tých, ktorí budú predávať neskôr tieto e, paliva. Je to e, lepšie, aby aj oni prispeli, než e, vybudovávať tieto nabíjacie či napájacie stanice z e, verejných peňazí a následne možno nebudú používané. Takže zvážiť si veľmi presne, aby tie zdroje, ktoré budú vynaložené, skutočne slúžili celej Európe. Ďakujem pekne a teraz má slovo pani Hall. Ďakujem pekne. Ja by som sa chcela poďakovať pani správodajkyni za jej stanovisko a za kooperatívnu spoluprácu, ktorú veľmi vítame. Myslíme si, že je to pozitívny návrh zo strany komisie. Všetci sme veľmi závislí od ropy v EU, 94% závislosť a v tejto súvislosti e, to e, je teda, e, teda súvisí to s prostriedkami finančnými. Otázka bezpečnosti dodávok je často tiež ohrozená. Rovnako tak máme pred sebou stále viac problém znižiť o 60 naše emisie do roku 2050 a chrániť naše životné prostredie. Takže alternatívne palivá to je niečo, Eh, čo musíme postupne presadzovať a musíme si uvedomiť to, že ropu musíme postupne niečím nahradiť a tiež sa musíme pridržiavať určitých noriem, ktoré v tomto smere existujú. Chcem tiež povedať, že veľmi vítam návrh spoločného rozhrania pre eh, dobíjanie a teda pre tieto dobíjacie zariadenia. A možno by sme e, lehotu mohli ešte lepšie si premyslieť, pretože um, existujú určité regióny, určité miesta, ktoré v tomto smere sa už realizujú a nie sú to nevyhnutne oblasti, ktoré sú uvedené v prílohe 3. A my by sme mali dbať tiež na to, aby e, mali čas sa prispôsobiť normám, pretože oni to síce už robia, ale normy e, majú možno trochu iná. Neviem tiež, či je vhodné požadovať od členských štátov, aby robili analýzu nákladov a výhod. Nemyslím si, že by to bolo úplne ono. E, teraz sa musíme samozrejme zaoberať situáciou, ktorú máme pred sebou a je takmer nemožné, aby toto všetko hodnotili jednotlivé členské členské štáty. Myslím si, že je dôležité, aby sme vyvíjali tlak na e, vyššie štandardy v členských štátoch a členské štáty nám samozrejme povedia, či to chcú alebo nechcú robiť. Jednu vec by sme mali upresniť, pokiaľ ide o vodík v článku 5. Tu sa spomína, že by infraštruktúra mala existovať na území celého štátu. Územia ako napríklad Írsko či Grécko, e, e, ostromným charakterom. Tam to nie je príliš realistické. Asi by sme sa mali sústrediť v týchto prípadoch skôr na pevninu. E, článok 4.6, tam sa spomínajú smart metre, e, inteligentné meracie prístroje. Tieto zariadenia sú samozrejme dobré, ak ich majú ľudia doma, ak teda dobíjajú tam, ale nie som si istá, či je to nevyhnutné mať ich aj vo verejných e, priestranstvách, pretože tá táto hodnota je zase úplne iná. U týchto verejných e, nabíjacích zariadení dopad merania nie je až taký zásadný ako pri, e, v domácnostiach. Mali by sme tiež zabezpečiť, aby v texte návrhu bola zmienka aj o otázke nových technologických možností pri dobíjaní. V článku 4.8 je dôležité zdôrazniť, že by spotrebitelia mali mať rôznych dodávateľov, aby bola konkurencieschopnosť medzi dodávateľmi, ktorí zabezpečujú dobíjanie. A myslím si, že toto je tiež dobrý moment na to, aby sme trvali aj na určitej štandardizácii rôznych e, výfukov a síce potrebujeme jasný e, systém v tomto smere. Ďakujem pani predsedkyne. Pán Tošenovský, ďakujem pani predsedníčka. Ja by som sa eh, chcel pripojiť k eh, oceneniu pani spravodajkyni je to veľmi dôležitý materiál na jednej strane a na strane druhej som presvedčený e, o tom, že je tu ešte veľa otázok, ako už aj moji kolegovia spomínali. Je to momentálne dosť komplikovaná diskusia, pretože ešte nevieme, ktorá technológia zvýťazí a Nemali by sme e, vydávať nejaké administratívne príkazy toho času, takže sa teším, že v tomto materiáli sa uvádza, že e, sa nemá preferovať žiadny z týchto zdrojov či pohonov. Veľký otáznik mám, ako pán kolega Lange už spomínala, síce neviem, e, ako definovať rozsah jednotlivých staníc, pretože budeme narážať na rôzne geografické danosti pri týchto to o plniacich či nabíjacích staniciach a na druhej strane všetky sa nachádzajú v súkromných e, rukách a e, nebudeme ich predsa ďalej zaťažovať bez toho, že by sme e, vedeli, aký bude ďalší vývoj. Pokiaľ ide o elektrické prípojky, súhlasím s tým, aby sa Mm, vyvinula maximálna snaha po normalizácii a po definíciách, aby sme nemali tak, ako sme zažili pri mobilných telefónoch, desiatky eh, rôznych nabíjacích koncoviek. Toto je eh, dôležité. Eh, na druhej strane vývoj zatiaľ ešte nepokročil tak, že by práve nabíjacie stanice boli e, veľkou bariérou či brzdou pre rozvoj elektromobilov. Žiaľ, zatiaľ sa nepodarilo technologicky prekročiť bariéru, ktorú predstavuje batéria. Aj keď pokrok je e, veľký, ale ešte stále je bariérou životnosť, ako aj e, dojazdová vzdialenosť. To je všetko všetko, e, čo vytvára e, určitú konkurencieschopnosť voči klasickým palivám. Myslím si, že táto rozprava je veľmi dôležitá, aby sme jej dali e, konkrétny smer. Podporujem, ako som už spomínal, určitú štandardizáciu napájacích miest. Mám taký pocit, že by sme sa nemali uberať cestou striktných príkazov pre všetky krajiny, pretože tie rozdiely e, v počte a rozmiestnení sú značné e, trh automobilov ešte neukázal, akým smerom sa bude uberať ani to, čo technologicky je zvládnuté. Zatiaľ sme ešte len na začiatku. Ďakujem pani predsednička za slovo. Grazie, kolega Tozenovský. Ďakujem pekne, pán kolega Tošenovský. Na dve minúty. Pán Mesaroš. Ďakujem pekne. Ja vítam rozšírenie možnosti alternatívnych Paliu, ale musím povedať, tiež, eh, že mám obavy. Toto je príliš ambiciozne a možno až príliš nákladné, čo komisia navrhuje. Myslím, že je dôležité zohľadniť eh, okolnosti v jednotlivých členských štátoch, a tiež technologický rozvoj, ktorý nie je rovnaký vo všetkých členských štátoch. Máme niektoré chudobnejšie členské štáty, napríklad z východnej časti Európy. No a myslím, že toto bude pomerne veľká záťaž pre naše rozpočty. No a v rámci tohto návrhu komisia povedala, že by boli radi, keby sa technológie rozvíjali, avšak to ešte nie sú e, vhodné na trh a tiež hovoria aj o tých právnych povinnostiach. No, my samozrejme ideme dobrým smerom, ale rád by som vám pripomenul náklady. Komisia e, odhadla a myslím, že bohužiaľ to nedostatočné, čo to bude stať. Nehovoríme len o čerpacích eh, staniciach, eh, dobíjacích staniciach, ale dôležité je tiež, aby sa energia dostala na tieto miesta, čiže eh, prepojenie, spojenie, infraštruktúra a rovnako, čo sa týka rozpočtovej záťaže. Kto to znesie? Bude to súkromný sektor, ale budú to tiež spotrebitelia, kupujúci, ktorí budú platiť tie ceny. No a opätovne upozorňujem na chudobnejšie členské štáty, kde sú rozpočtové reštrikcie a tiež slabšia kúpna sila. Keď sa pozrieme do roku 2020, zmení sa dovtedy veľa a tiež veľké investície, možno budú rizikové, trhy majú rôznu veľkosť a niektoré sa nevyužívajú naplno. Takže my podporujeme technológie, ktoré ešte nie sú e, veľmi vyspelé, treba im dať čas, aby dozreli. Takže momentálne je to trochu riziko. A ak môžem, pár pripomienok alternatívnym palivám a tradičné paliva. Ak sa budú zdaňovať na rovnakej úrovni, a tak nebudú mať žiadnu konkurenčnú výhodu. Možno viete, že a sadzby sú 40% nižšie ako na benzín. A toto všetko treba zohľadniť v našej analýze. Ďalej emisie CO2, samozrejme emisie by sa vďaka tomu znížili, ale súčasne nesmieme zabúdať na to, že výroba energie a elektrického prúdu môže požiť fosílne paliva a to tiež prispieje k produkovaniu emisí CO2. Vidal kvadras. Ďakujem pekne, predsednička. V rámci zvyšovania nezávislo energetickej nezávislosti a rozvoja udržateľných energetických systémov návrhy komisie treba privítať v každom prípade. Samozrejme, jedna z hlavných prekážok pre využívanie paliv, ako je elektrický prúd, vodík a tak ďalej, je nedostatočná infraštruktúra. Nož tieto energetické zdroje treba vyrábať, hm, treba ich ukladať, treba ich distribuovať, prevážať a tak ako povedala správne Niky Cavala, možnosti dočerpávania alebo dobíjania nie sú zatiaľ nedostupné. A však tiež zdôrazňuje, že treba venovať pozornosť nákladom na podporu alternatívnych paliev, ktoré sú drahšie ako ropa. Ciele ktorý si stanovíme, nedosiahneme, bez toho, aby sme to museli zaplatiť istú cenu. Ale treba tiež zhodnotiť nákladovú efektivitu týchto investícií a riešiť problémy, ktoré s tým súvisia. Nemôžeme ignorovať, že elektromobily sú alternatívou len vtedy, keď podiel obnoviteľných zdrojov energie sa výrazne zvýši. A to momentálne vytvára dlhodobé problémy. No a rovnako zdieľam obavy, ktoré vyjadril Nikit Cavela o vyspelosti mm, vodíka ako paliva a o rizikách investícií, keď technológie ešte nie sú pripravené a preukázané. Je škoda, že Viktorio Prody tu už nie je, pretože som si istý, že k tomuto bodu by nám povedal oveľa optimistickejšiu perspektívu. No a ďalej dúfam, že tieto návrhy prispejú s tým, o čom hovorím o biopalivách, zníženiu našej energetickej závislosti a tomu, že náš, naše dopravné systémy budú ekologickejšie. Avšak dnes nikdy nesmieme zabudnúť na nevyhnutnú rovnováhu medzi udržateľnosťou a konkurencieschopnosťou. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. No a teraz dám slovo ešte komisii. By sa vyjadrili, ale maximálne stručne na dve minúty. A slovo dostane kolegyňa Cevela. Ďakujem pekne. Ja by som chcel poďakovať spravodajkyni pani Cevela za návrh stanoviska, ktorý uznáva potrebu vytvoriť stimuly a vyslať signály investorom o rozvoji infraštruktúry pre alternatívne paliva, aby sa na trhu presadili čisté vozidlá. Tak ako správne povedala aj spravodajkyňa a niektorí z členov výboru ITRE, Európa závisí od dovozov ropy pre mobilitu a dopravu. Toto je príležitosť vytvoriť podmienky pre trh pre alternatívne paliva, Využite týchto palív brzdia vysoké e, náklady vozidel, nízka obsektovateľnosť medzi, e, medzi spotrebiteľmi, zlá infraštruktúra, zaistením, že Európa bude mať minimálne, minimálny počet čerpacích staníc, tak sa dá pre, tak sa dá nájsť východisko z tejto situácie, keď ani spotrebitelia, ani výrobcovia e, sa neodvážia konať. Dovolte mi zdôrazniť, že toto je dôležitá iniciatíva, ktorá vytvára predpovedateľnosť a transparentnosť a situácii na trhu navrhovaná smernica, vyzerá holisticky a chce zaviesť alternatívne palivá a vyriešiť rôzne problémy, nedostatok dôvery spotrebiteľov, technická infraštruktúra, špecifikácie a technologický rozvoj zohľadňuje špecifika rôznych druhov dopravy a zámerne má technologicky neutrálny prístup. Všetky alternatívne, alternatívne paliva, vrátane vodíka, potrebujú dostať šancu záväzné ciele pre elektrické elektromobily. A sú založené na záväzku, ktoré si niektoré štáty same stanovili, no a v neposlednom rade, slovami spravodajky, je dôležité pre európsky trh, aby bol lídrom v iniciatíve, ako je táto v porovnaní s USA, Čínou a Japonskom. Už sme pozadu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a slovo dostáva spravodajkyňa. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja ďakujem aj všetkým kolegyňam a kolegom za tieto pripomienky. Ja som si tie otázky zaznamenala. No a teším sa na konštruktívnu spoluprácu spolu s vami. Ďakujem pekne. <laughs> Grazie, veramente bravissima. No, ďakujeme pekne. To bolo skutočne maximálne stručné. 2. septembra o 12.00 vyprší lehota na predkladanie pozmeňujúcich návrhov. No a no ešte nakoniec Ešte máme eh, veľmi stručný, bol to eh, pani Trautmann, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Niekoľko úvah. Nechcem hovoriť o podrobnostiach správy, ktorú dnes predkladám. Aby som rešpektovala časové možnosti, a budeme hovoriť s pani Kross potom o tejto veci o chvíľočku. Ďakujem srdečne mojim kolegom za ich pripomienky, príspevky, písne, či, písomné či ústne. Chcem povedať, že cieľom tejto správy je analyzovať implementáciu rámcovej smernice o prístupoch a autorizáciách, teda balíček Telekom, ktorého účinnosť je konkrétna u všetkých členských krajín od januára 2013. Pripomínam, že legislatívny návrh z roku 2007 a rokovania sa ukončili na konci roku 2009, čiže Celá tá komplexnosť telekomunikačného balíka a potrebného času na jeho transponovanie, to treba brať do úvahy. Ako pravdajkyňa chcem objasniť jednu vec. Mojím cieľom nie je zachovať za každú cenu v súčasnom stave znenie balíka. Nie je tu ani nejaká vôľa uh, hovoriť o vykonanej práce, hoci niektoré kompromisy ma frustrujú. Uh, Museli sme na ne pristúpiť s radou a ja si myslím, že hospodárska regulácia musí umožniť prispôsobiteľnosť vzhľadom na technologický vývoj a e, trhy v tomto sektore. Táto správa je príležitosť na pripomenutie metodológie. Ešte nemáme dostatočný odstup, aby sme hovorili o úspech, úspechu či neúspechu, takže v tejto fáze nemôžeme hovoriť ani o e, krátkodobej revízii Východisková pozícia je otázka evaluácie, hodnotenia. Musíme určiť, čo fungovalo vďaka tomuto balíku, čo si zaslúži zlepšenie, čo bolo využité, čo nebolo využité a prečo. Musíme teda hovoriť o témach, ktoré sú základom diskusie, Počas ďalšieho mandátu v tejto správe som sa obmedzila na túto úlohu a navrhujem zmeny v diskusii počas formulácie rozličných odsekov. Som presvedčená, že hĺbková štúdia je nevyhnutná. Telekomunikačný sektor je kľúčový, nie sú tam žiadne prvky právnej neistoty a zodpovednosť spolu zákonodarcu. Znamená, že musíme vydávať zákony v dobrých za dobrých okolností musia byť tieto zákony predvydateľné, aby sme zabezpečili investície, ktoré tak veľmi potrebujeme. Musíme si teda nechať čas na úvahy, reflexie, aby sme sa dohodli na orientácii do konca tohto mandátu. Je to zaujme e, rady, keď sa budú príjmať legislatívne návrhy, keď tieto budú na stole. Toto je cieľ tejto správy môžete klásť e, otázky. Myslím si, že druhá etapa RSPP, analýza, definícia trhov, e, symetrická regulácia, asymetrická regulácia, ex ante alebo ex post nové postupy, ako napríklad článko 70, článok 77a, ide predovšetkým hospodárskú reguláciu, ktorá musí umožniť optimálne fungovanie trhov a zaručiť Investičné podmienky, to je zásadné. Podniky musia mať nejakú viditeľnosť dopredu a keď to všetko spojíme, čím všetkým sektor trpí, neinvestovať by znamenalo zlé rozhodnutie, musíme sa pridružiť k spoločnej snahe um, poskytnúť bezpečnosť, aby bol uh, klient spokojný. Toto musí byť takou červenou niťou našich diskusí. Konzultácie, ktoré som mala, uh, ma viedli k záveru, že súčasný rámec sa nevyužil tak, ako sa mal. Možno aj preto, lebo tu nebola dostatočná vôľa, zvlášť v členských krajinách, ale nie len u nich. To je dôvod, prečo vzniká otázka vhodnosti nového právneho návrhu, nového legislatívneho návrhu, pretože momentálny rámec je taký, že tieto opatrenia sú ešte možné. Článok 15.4 rámcov, ktorý hovorí, že komisia môže identifikovať nadnárodné trhy, kroky smerom k rozvoja sietí novej generácie, ako napríklad zdieľanie rizik, aj pasívna infraštruktúra. Ide o legislatívny návrh, ktorý je náročný, zmeny a doplnenia, akékoľvek už budú, určite nemožno vylúčiť, ale chcem zdôrazniť tento bod. Nemožno ich navrhnúť bez predbežného vyhodnotenia dôsledkov, prijatia týchto rozhodnutia bez dopadovej štúdie, hlavne na sociálnu oblasť, bez konzultácií a tieto musia byť hĺbkové, pokiaľ ide o rámec a dotknuté strany. Myslím si, že každý, každého pozícia musí analyzovať toto nariadenie sa musí vyhnúť predovšetkým tomu, aby tu vznikli rozdiely v oblasti konkurencieschopnosti. Musíme zahrnúť všetkých hráčov, vrátane tých nových, OTT, aby sme sa vyhli nejakej deformácii hospodárskej alebo daňovej. Tá istá služba musí splňať tie isté povinnosti. A záver, úplne provizorný, Chcem zdôrazniť potrebu koherentnosti pre všetkých v uplatňovaní nápravných opatrení, legislatívnu koherentnosť, koherenciu aj v stratégii. Jedine tieto prvky môžu prispieť k potrebnej právnej istote pre tento sektor, zaručiť lepšie podmienky pre spotrebiteľa. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem. Kolega Otmark. Uh, Ďakujem pekne. Ďakujem pani Trautmann za jej správu. Myslím, že otvára veľmi pragmaticky, ale vizionárským spôsobom veci, ktoré treba spraviť. Je to veľmi dobrý rámec našich diskusí. Myslím, že keď hovoríme o telekomunikáciách, veľmi často hovoríme o telekomunikačnom sektore ako takom, tým, že ho treba zlepšiť. Myslím, že to je zlé východisko. Myslím, že Telekom a T to nie je len nejaká technológia, dôležitá pre technológiu, konkurencieschopnosť. V tomto zmysle to tiež dôležitý test príležitosti Európe ako kvôli ostatným častiam sveta. Keď sa na to pozrieme z tejto perspektívy, myslím, že súčasný telekomunikačný balíček nedosiahol, čo mal. Čo kvôli tomu, že bol príliš pomaly implementovaný, že nevyužil všetky možnosti, ktoré dostáva. A možno to nie je dostatočné. Ale myslím, že sa dá povedať, že nám sa nepodarilo uspieť tak, ako sme mali. Európa zaostáva a keď hovoríme o schopnosti na európskom trhu telekomunikačnom, myslím, že sa dá povedať, že máme príliš veľa operátorov, ale príliš málo operátorov. Je veľa operátorov v celej EÚ, ale každý jeden zákazník zaznie len so štyrmi operátormi, ktorí si konkurujú. No a to znamená tiež, že sú príliš silní a príliš slabí, sú príliš silní na vlastných trhoch a preto ťažký prístup na trhy pre ostatných, ale sú príliš slabí, aby dokázali podporiť silu a rýchlosť inovácií, investícií, ktoré potrebujeme. Takže je to taká paradoxná vec. No a myslím, že z tejto perspektívy sa potrebujeme zamyslieť nad tým, čo treba spraviť. No a ja myslím, jedna z zaujímavých vecí sa dá zaoberať je, že naša legislatíva na výhľadoch podporuje národné trhy, tvára isté limity, hranice, pretože ktoré nie sú len národné, ale aj systémy, kombinácia operátorov, konkurentov, národných regulátorov, podporuje fragmentáciu trhu ako takého. A myslím, že je tu viacero príkladov. Poprvé, veľké bariéry pre vstup, rozdiely v tom, ako sa uplatňuje naša legislatíva, a ešte jeden príklad, a to je skutočné, že pridelovanie spektra veľmi národný charakter, takže paradox je v tom, že súčasne keď my sa veľmi snažíme celé európsky rozvoj, európsky trh, tak v skutočnosti má príliš veľa národnej legislatívy, aby som bol rád, ak by sme hovorili o Big Bangu, ale tiež o malých krokoch, ktoré vedú k zmenám. Ale tiež by bolo dobré vidieť vec komplexne a preto myslím, a to už chápem, že to už je koniec, nož. Takže treba sa zamyslieť nad tým, ako sa dá vy, vy, ako sa dá budovať nadnárodné trhy a koordinácia spektra, otvárenie rôznych frekvencií a tiež fungovanie spolupráce v cezhraničnej perspektíve. Ďakujem pekne. Kolega Anders Dotter, prego. Ultimo intervento. Anders Dotter, ďakujem. Pani Anders Dotter. Pokúsim sa byť stručná. My sme spokojní s textom pani Trautmann. Sú tam mnohé dobré veci a súhlasíme, že um, musíme sa vyhnúť prístupu ad hoc alebo celoplošnému prístupu. Toto pomáha priemyslu, občanom aj zákonodarcom, pretože my musíme zistiť, ktorým smerom chceme, aby sa celý tento trh uberal. Chcem tiež vyjadriť eh, podporu pre mnohé ďalšie veci, eh, ktoré predostreli kolegovia z EPP, pretože chceme konzistentnosť a koherentnosť. To neznamená ale, že by sme nemali riešiť to, čo, kam by mal tento rámec smerovať. Tiež musíme využiť tie príležitosti, ktoré už v rámci sú a teším sa na spoluprácu s mojimi kolegami v eh, tejto téme. Ďakujem. Ďakujem pekne za to, že ste boli stručná. Pani Trautmann na záver. Ďakujem, pani predsedníčka. Môj záver bude rýchly. Myslím, že sme tu, aby sme si vypočuli pani komisárku, ktorá nám oznámi nejaké návrhy možno. Povedali sme, že chceme spoločný prístup, konzistentný a zároveň prispôsobený trhu. Chceme jednotný trh, chceme efektívnu konkurenciu, inovácie, a služby spotrebiteľom. Súhlasím so všetkým. Musíme hľadať to, čo je silné, to, čo je slabé, ako to uplatňovať a myslím, že by sme mohli nájsť takú zmes alebo taký mix toho, čo povedal pán Hockmark, teda Big Bang a malé kroky. Myslím si, že takáto rovnováha je dobrá. Ďakujem kolegom. Ďakujem kolegyni Trautmann. Termín prekladania pozmeňujúcich návrhov je štvrtok 11. júla do poludnia. Ďakujem pekne. A ďakujeme pani komisárke za to, že sa k nám pridala. Ospravedlňujem sa jej za časový sklz. Je to nejakých 5 minút. Je to posledné stretnutie výboru pred letnou prestávkou, prestávkou a teda pracujeme naozaj tvrdo celý deň. Mali sme tu veľa hostí, ale riešili sme aj veľa správ. A ospravedlňujem sa ešte raz, že sme mali časový skos. Dávam hneď slovo pani komisárke pre jej vyhlásenie. Pani predsednička, ďakujem. Tešila som sa na túto príležitosť a som veľmi rada, že ste ma pozvali. Teším sa, že máme túto diskusiu a vysvetlím, o čo pôjde. Ja som vám chcela predstaviť niekoľko podrobných myšlienok o budovaní prepojeného kontinentu toto je naozaj fascinujúca myšlienka. Svet sa stáva digitálnym a nie je to otázka, či sme za to alebo nie. Je to súčasť nášho života. Tento trh rastie, tento globálny trh rastie a vytvára perspektívu. No a my hľadáme takéto perspektívu, snažíme sa posunúť hospodárstvo, ekonomiku a dopredu a vytvoriť pracovné príležitosti, čelíme skutočne dôležitým otázkam ako bude naše hospodárstvo v budúcnosti vyzerať. Telekom a ICT ako systém je niečo, čo kedysi bolo zdrojom závisti, ale dnes to už tak nie je, ja som preto smutná, ale zároveň eh, chcem to napraviť a to máme spoločné, tento pocit. Naši občania, podniky čelia prekážkám, a neferovým nákladom a toto by malo byť globálna sieť, čeli ale hraničným prekážkam, dokonca aj na, jednotnú, no, na jednotnom trhu. A keď som vysvetľovala, že jednotný trh je jeden z takých korunovačných klenotov Európskej únie a že sme na to hrdí, ale berieme do úvahy jednu hospodárskú oblasť, ktorá je vyčlenená z tohto trhu a teda to je telekom, tento sektor, ktorý je taký dôležitý a taký prepojený so všetkými ostatnými hospodárskymi činnosťami. Takže ak naozaj chceme implementovať jednotný trh aj pre túto oblasť, musíme si urobiť svoju domácu úlohu. Zvyšok sveta je pred nami, predbehol nás, takáto je skutočnosť a to nehovorím s nejakou radosťou či potešením. Keď má niekto iný príležitosť, tak mal by ju využiť, ale nás by to malo tiež stimulovať, taktiež využívať príležitosti. Mám na mysli napríklad Spojené štáty, Japonsko, Kóreu, Južnú Ameriku. Amerika, Japonsko a Kórea majú 88% podielu na tomto trhu a my máme len 6 alebo 7 Jedine a len 2 Európanov má prístup k superrýchlemu pripojeniu a to sa musí zlepšiť. Ja, pani predsedníčka, chcem predložiť návrh balíka do septembra a určite Týmto sa zrútia hranice, budú sa stimulovať investície a zjednoduší sa prevádzka a komunikácia v celej EÚ. Budeme budovať na našom existujúcom rámci, posilníme náš prepojený kontinent v troch oblastiach, v troch rovinách. Prvá, preto, aby sme mali skutočne európsku sieť, musí byť jednoduchšie komunikovať cez hranice. Bez toho, že by prevádzkovateľia čelili eh, tomu, tej prekažke rozličných pravidel a ak je možné eh, byť činný kdekoľvek v Európe v rámci európskeho rámca, tak potom by to malo byť možné aj v celej Európskej únii. A ja tým nemám na mysli, pani predsedníčka, len možnosť, ale Mm, praktickú stránku veci, ako napríklad jednotný povol- systém povolení bez e, dozoru národnej krajiny a väčšiu šancu pre komisiu na zaistenie nápravných opatrení, menej byrokracie, menej nákladov, a menej e, zložitých krokov. A to, o tom je jednotný trh. To sa nestane zázrakom, takáto by mala byť realita, ak to myslíme vážne. A toto je stimul, ktorý sektor bankového sektora, sektor bank má. My potrebujeme to isté urobiť v telekomunikáciách. Po druhé, prevádzkovateľia musia, potrebujú vstupy preto, aby ich siete fungovali a v súčasnosti to vyzerá tak, že je to príliš ťažké, hlavne, hlavne cezhranične. Potrebujeme konzistentnejšie cesty prístupu k pevným sieťam, ako napríklad štandardizácia, prístupových spôsobov špecifické produkty a viac eh, služieb, ktoré zaručia kvalitu. A potrebujeme lepšie pravidlá pre spektra, eh, rovnováhu pre spektra, konzistentnejšie podmienky, ako napríklad, koľko bude trvať licencia, a, ehm, a tak ďalej. A všetky tieto veci zjednodušia riadenie a prevádzku siete vo všetkých krajín a bude jednoduchšie mať prístup k vysokokvalitným službám. A po tretie, naši občania potrebujú mať prístup k svojim právam v celej EÚ, vrátanie práva na neutrálnu sieť, blokovacie, blokovanie služby nie je len neferové, je to prekážka, je to nepríjemné pre užívateľov a teda tu je potrebná inovácia a tejto sa bráni. Ja e, chcem zaručiť národnú neutralitu, väčšia transparentnosť, vieme, čo je v e, danej zmluve, musíme ale zjednodušiť možnosť vymeniť poskytovateľa, prístup k špičkovým službám, novým službám, cloud computingu, elektronickému zdraviu a tak ďalej. A takisto chceme skončiť s antikonkurenčným blokovaním pre každého a všade. Rast internetu závisí na otvorenosti, inováciách a ja poskytnem absolútne záruky, férové, férovú dohodu, férovejšie ceny medzi iným, Európania by nemali byť považovaní za krajinu, kde je táto oblasť drahá. Musí to byť prepojené s jednotným trhom, kde neexistuje roaming, európske volania by nemali byť považované za také drahé ako medzinárodné volania. Nemali by čeliť prudkému nárastu cien Čiže akákoľvek, akýkoľvek rozdiel v cene musí byť zdôvodnený dodatočnými nákladmi. A samozrejme, na skutočnom jednotnom trhu nie sú nejaké umelé e, roamingové náklady. To je naozaj neférové, nepríjemné. To patrí do minulosti. E, roaming a umelé hranice nie je prípustné, to nie je prípustné. A potom jediné, e, čo zostáva, čo pripomína naše E, hranice je e, telefon vo vašom vrecku. Určite si spomínate, keď prechádzate hranice, tak e, možno ani si to neuvedomujete, ale váš telefon vám to pripomenie. Mnohí Európania sa využívajú veľké transparentné balíky, pokiaľ ide o ich um, operátorov. My chceme, aby sa to rozšírilo na všetkých, nielen na tých, ktorí sú doma, ale aj na tých, ktorí cestujú. Mali by byť schopný komunikovať a prenášať so sebou e, všetky, či už je poštu, o poštu alebo volania. Blahoželám pánovi Rodemu, vy ste vykonali výbornú prácu, ale chcem vám pripomenúť jednu vec. Zakazaním roamingových poplatkov nevytvoríme jednotný trh. Práve naopak, vytváraním jednotného trhu skončíme príliš vysoké poplatky eh, v roamingu. Musí to byť rovnaký konkurenčný tlak na znižovanie roamingových cien na medzinárodnom meradle, tak ako je tomu eh, na národnej úrovni. Toto láka klientov tým, že sa ponúka konkurencia a spotrebitelia e, využívajú túto skutočnosť a padajú tu hranice. Takýmto spôsobom chcem zmeniť fragmentovanú realitu dneška na skutočne konkurencieschopný jednotný trh. Táto fragmentácia sa netýka len e, narušení európskych dogiem. Má to skutočné dôsledky. Jeden príklad, spektrum krajiny neplnia si svoje povinnosti, pokiaľ ide o pridelovanie spektra a aj keď sa prideli, každý to robí inak, takže je to ťažko plánovateľné a ťažko ponúknutelné cez hranice. Je to ťažšie pre využívanie nových prístrojov. Podniky z toho nemôžu využívať a je tu neistota ohľadom nákladov, ktorým čelia operátori. Tieto nakoniec znášajú spotrebitelia, to znamená vyššie ceny a horšie služby. Európsky výrobcovia, ktorí chcú, aby konkurovali e, v súčasnom globálnom svete. Nie tak dávno sme boli lídrami v tejto oblasti trhu. Európsky výrobcovia boli lídrami v 90. rokoch a v to sa netýka len jedného sektora, nie len telefónov a tabletov, ale už tomu tak nie je. No, rôzne prístroje budú prepojiteľné z vášho auta a podobne. To je obrovská príležitosť pre ľudí mať prístup k európskym službám, ktoré budú globálne, ale teda ešte tomu tak nie je. Nemyslím len jeden sektor. Uh, Mám na mysli taký celý komplexnejší obraz Európsky, Telekom, eh, NECIT. CIT. To sú dôležité motory nášho hospodárstva a ja by som chcela, aby náš telekomunikačný sektor bol silný, aby obstal v medzinárodnej konkurencii, aby sa menej spoliehal na reguláciu, ale nie Mal by to byť e, cieľ sám od sebe. Je to v záujme nás všetkých. Celé hospodárstvo sa spolieha na digitálne nástroje a siete, sektory ako je bankovníctvo, logistika, automobilový priemysel či audiovizuálny priemysel. A všetky spoločnosti žiadajú konektivitu, ktorá by zmenila ich podnikanie, napríklad videokonferencie, cloud computing, tlačiarne 3D a všetky spoločnosti v každom sektore sú unavené tým, že nemajú prístup k týmto službám. My ich nemôžeme v tom nechať, musíme konať. Oni majú európske ambície, my ich nemôžeme nechať bez toho, že by mali možnosť príslušne komunikovať a to sa týka aj našich európskych komunikácií. My sa spoliehame na informácie a komunikácie, nemôžeme uh, čakať, kým bude náš sektor príliš slabý, aby investoval, komunikoval, konkuroval a inovoval. Nemôžeme pokračovať v tom, že sa potýkame so zastaralou sieťou. Konkurencieschopný jednotný trhov a telekomunikácií by mohol produkovať 110 miliard eur ročne. Kvalita komunikácie pre podniky by mohla priniesť 800 miliónov za 15 rokov. Široké pásmo by mohlo vytvoriť 2 milióny pracovných e, príležitostí a prispieť k rastu. Mojím cieľom je mm, byť pragmatická. Dnes naše siete a regulácia sú na národnej úrovni. Takáto je skutočnosť. Pragmatický prístup nie je o tom, že budeme e, rušiť všetky pravidlá a začínať od začiatku. Nie, ide o to, že s tým, čo máme, sa prispôsobíme dnešku, zablokujeme slabé miesta, zrušíme prekážky a dáme operátorom a podnikom a občanom e, stimul pre jednotný trh. Lepšie služby, rýchlejšie sieti a ferovejšie ceny a viem, že ste práve diskutovali o dlhodobých možnostiach, o komplexnejšej revízii celého ekosystému, ako to navíjala pani Trautmann. A ja vidím, v čom spočíva príležitosť, eh, príťažlivosť takéhoto riešenia, ale nezmeškajme túto príležitosť, a hovorím to aj pani Trautmann, nezmeškajme túto príležitosť dosiahnuť skutočný rozdiel v raste a zamestnanosti, reálne plná revízia by trvala 5 rokov. To nedokážem vysvetliť všetkým tým mladým ľuďom, ktorí si hľadajú pracovné miesto. Nemôžem im povedať, že musia čakať. Stratený čas znamená stratená príležitosť a svet sa zmenil za posledných 5 rokov. V veľkej miere je to pozoruhodné, je to fascinujúce prístroje, ktoré sme pred 5 rokmi ešte nemali, nám slúžia a pritom pred 5 rokmi neexistovali, teraz ich berieme ako samozrejmosť. Svet sa rovnako zmení v ďalších 5 rokov a teda nemôžeme si dovoliť čakať tak dlho, zatiaľ čo v iných častiach sveta dochádza k prudkému vývoju namiesto toho. Navrhujem okamžitý prístup na zlepšenie modelu, aby sme získali maximum zo súčasného rámca, brali, e, urobili značné kroky smerom k jednotlému trhu, to by malo pokryť služby, technológie, to by malo byť súčasť novej reality. Aktualizovaný regulačný rámec musí brať do úvahy dynamické zmeny Nemáme príliš dlhý čas na úvahy, potrebujeme sa orientovať na budúcnosť. Takže to musí fungovať v Európe, toto je moja alternatíva a pani predsedníčka ponúkam vám nástroj, ktorý ponúk ktorý je zdrojom prínosov pre naše hospodárstvo, našich obyvateľov, väčšiu, um, väčší výber, lepšie služby, neutralitu, lepšiu kvalitu a nižšie ceny za roaming, teda vytvorenie pracovných príležitostí. To je uh, prínosom prepojeného kontinentu. Myslím si, že za toto stojí a ak veríte v Európu, tak musíte veriť aj v tento boj a v tento výsledok. Ja by som bola rada, keby sme na tom pracovali spoločne. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani komisárka. A teraz máme takmer 6 hodín 12 kolegovia, už 13 sa hlásia o slovo. Ak e, chceme nechať pani komisárke aspoň 5 minút času na odpovede, potom sa musíte striktne pridržiavať času dvoch minút. Takže ma prosím nenúďte pripomínať vám tie dve minúty, kolegyňa Belka Stýrio. Ďakujem pekne, pani predsednička. Vítam vás, pani komisárka, v našom výbore. To je v podstate váš výbor. Využijem svoje dve minútky, nebudem hovoriť dopodrobná o, o skutočnej potrebe rozvinúť vnútorný trh pre elektronickú komunikáciu a o dopade, e, aký má tento rozvoj na zamestnanosť a tak ďalej. S tým všetci súhlasíme. E, existuje obecné povedomie toho, že čo treba urobiť. Quiero hacer eh, aquí, de... Jediná poznámka, ktorú e, mám, pani komisárka, je, že by sme e, požadovali, aby ste predstavili e, parlamentu schodný legislatívny proces, pretože momentálne je situácia veľmi komplexná, aj keď ste nám to veľmi jasne predstavili. Legislatívny postup v parlamente je ešte zložitejší než v národných parlamentoch. E, do toho sa nezapája len náš výbor, ale aj ostatné výbory. To znamená, že situácia je oveľa komplikovanejšia. Takže buď tu bude jeden návrh, ktorý bude jednoduchší z procedurálneho hľadiska, aby sme to mohli urýchliť. E, ja za seba sa k tomu zavezujem, ale aby tam boli aj určité limity. Ja som sa chcela zamerať na tento aspekt a nebudem teraz používať nejaké okrydlené slova. Samozrejme, že tu ide o to, že táto reforma je naliehavá, nevyhnutná. A kým nebudeme mať dokument, ktorý bude schodný aj po stránke legislatívnej, potom neušetríme čas a nič s tým neurobíme. Envielo, pero sea muy consciente de que tiene que ser algo Takže na toto nalieham, prosím, uvedomte si, že to musí byť niečo skutočne veľmi jednoduché a veľmi schodné. Kolegyňa Atikal, ďakujem pekne, pani predsednička. A ja by som sa, a ja by som chcela privítať pani komisárku a mám niekoľko otázok. Najprv k organizácii Spotrebitelia e, väčšinou e, obdržia e, len 76 pri širokom, širokopásmovom internete toho, čo si zaplatili. Takže je potrebné postarať sa aj o, o to, aby tí ľudia skutočne dostali to, za čo zaplatili. A ešte jedna otázka k e-governance. To je priorita aj v rámci paktu rastu a zamestnanosti. Ale žiaľ, mm, Videli sme, že dohovor medzi parlamentom a radou k usmerneniam, k ten IKT e, s merniciam sa pokúša limitovať e, prístup k e-governance. E, Connecting Europe Facility má tiež len obmedzené prostriedky Pripravuje sa aj odporúčanie pre rádu v októbri. Aké opatrenia chcete e, prijať, aby ten pakt rastu a zamestnanosti bol skutočne podporený aj prostredníctvom týchto služieb e-governance, ktoré podľa môjho názoru sú mimoriadne dôležité pre digitálny vnútorný trh. A potom ešte posledná otázka k tomuto návrhu. Rada by som vedela, aký legislatívny návrh e, pripravujete pre nadchádzajúce obdobie. Spomínali ste, že e, ide o odburávanie roamingových tarifov e, na vnútornom trhu. Ale v tomto návrhu sú viaceré elementy, pokiaľ ide o vnútorný trh. Možno by ste niekoľko detajlov a časový harmonogram legislatívnych opatrení, ktoré pripravujete na 2013, nám mohli prezentovať kolega. Rob nie je prítomný. Eh, allora, kolega Anders Dotter, prego. Takže kolegyňa Anders Dotter, nech sa páči. So, um, I guess we're overall happy that the commission... Myslím si, že sme všetci veľmi spokojní, že si komisia žela ambiciozný balíček na uh, urýchlenie tohto trhu, ale myslím si, že e, je, e, nás naplňa trochu obavami, e, keď sa pôjde cestou menenia koherentnosti. Pozrieme sa na niektoré veci, ktoré teraz sa navrhujú, napríklad v oblasti internetovej neutrality. To sa objavilo už v roku 2009, na to dlho čakáme, takže vám budeme vďační za príslušný návrh. Viacere z tých vecí veci, ktoré teraz navrhujete, sú tak trochu nové a bola by som rada, keby to bolo riadne e, prehodnotené, aby sa zabezpečila koherentnosť, najmä keď sa zavádzajú najrôznejšie nové stratégie, ako napríklad cloud computing a podobne parlamente sme identifikovali niektoré problémy. Napríklad sa zistilo, že naši občania, spotrebitelia nedôverujú tomu, čo ponúka jednotný trh, najmä z dôvodu fragmentácie autorských práv Môžete eh, byť, eh, povedzme, doma, zavítať na určitú webovskú stránku poskytovanú cez rôzne servery, ako je to s otázkou autorských práv. Je to rôzne v rôznych členských štátoch. Čo s týmto eh, komisia urobí? A ako to vyzerá s pravidlami upravujúcimi citácie na rôznych stránkach, ak toto urobíte v Taliansku alebo v Španielsku a podobne, takže na tom treba ešte popracovať. A potom ešte jedna vec, ktorá ma zaujala v ostatnom čase, e, ten špionážny e, škandál v Európskej únii. Zdá sa, že členské štáty sa nejako nemajú rady a to je pre mňa problém, dostávam celý rád otázok od mladých, ako to teda je s tou úniou, ako to tu má fungovať. A ja sa im to snažím vysvetliť hm, priateľsky, ale potom si vypočujem takéto veci. Takže je to dôležité aj pokiaľ ide o informácie, ktoré poskytujú niektoré inštitúcie ako je to so zverejňovaním najrôznejších informácií. Na jednej strane chceme transparentnosť, ale tiež bezpečnosť a ospravedlňujem sa, že som hovorila dlho. <laughs> Eh, Kolega Rod, pani komisárka, ďakujem pekne za vaše úvodné slova, ďakujem za vaše ambície, pretože my takéto ambície potrebujeme. Ďakujem vám tiež za vaše uh, eh, láskavé slova. Áno, nie ja, ale my my, celý náš výbor odviedol skvelú prácu. Pokiaľ ide o predmetné uznesenie, chcem sa poďakovať aj našim spolupracovníkom. Podpísali ho všetky politické skupiny a bolo presadené pri jedinom prvom hlasovaní 51 hlasmi za a vy ste dnes e, týmto dostala úplne najväčšiu podporu, ktorú kedy tento parlament vašim ambíciám preukázal. Takže môžem povedať, že parlament je jednotný a sme jednotní s vami komisia a parlament v tejto veci sú na jednej lodi. Takže teraz otázky, aké stratégie potrebujeme, aby sme dosiahli naše ciele, pretože ako povedala Emilia z zdá sa, že členské štáty sa až tak rady nemajú. Takže musíme nájsť nejakú stratégiu, musíme tiež nájsť stratégiu vzhľadom e, k oktobrovému summitu. A mňa by zaujímalo, či by ste k tomuto už nám vedeli niečo povedať, aké stratégie by sme e, mali e, použiť, aby sme tie ciele dosiahli. Ďakujem pekne pani komisárka. Ďakujeme za vašu prítomnosť. Tu myslím si, že sa nám podarilo identifikovať celok výhoda víziev vo vašich úvodných slovách. Je to nevyhnutné však v dnešnej dobe, aby sme si položili otázky e, v súvislosti s bezpečnosťou. Pani komisárka, nehovorili ste o tom priamo, ale sú to zásadné otázky, keď sa hovorí o nových návrhoch, aké záruky to dá podnikateľom, občanom, spotrebiteľom, že keď vložia nejaké údaje do cloudu, že nebudú dané k dispozícii všetkým. Pretože toto je tá zásadná otázka. Aby ste o tom hovorili nie príliš jasne, keď ste hovorili o programe PRISM. Tam existovali pádne dôvody, keď sa to e, vyrokovávalo. Aj tá otázka obchodnej dohody nebola využitá preto, aby sa toto poriadne osvetlilo. Takže ako môžu európsky občania dôverovať, ako môžu veriť európskej digitálnej agende? Hovoríme o ekonomických otázkach pre európske podniky, ale prečo by mali dôverovať cloudu, keď nebudú mať záruky? Takže na toto treba zo strany Európskej komisie poskytnúť jasnú odpoveď, lebo tu máme výborný návrh, ale nikto mu nedôveruje a nepredstavuje žiadnu záruku dôveru dôveryhodnosti, ak sa to teda nebude zdiať. Takže by som bola rada, keby, sme, keby ste na to odpovedali. Kolega Rybík, ďakujem pekne. Pani predsednička, moja otázka sa týka toho, či po roamingu 3 príde roaming 4 a či to bude skutočne posledné nariadenie, ktoré musíme urobiť na to, aby sme eh, vytvorili vnútorný trh a bude e, roaming 3 e, ešte v platnosti, alebo roaming 4 zasiahne aj do smernice roaming 3. To by bola zaujímavá otázka. Otázka must carry a otázka princípy ochrany spotrebiteľa e, budú zohľadnené v roamingu 4, ako napríklad tá hranica 50 eur a tiež hranice pre prijaté hovory a pre volené hovory e, čísla. Takže sú tu mnohé otázky, ktoré sa Eh, ktoré teda ešte len umožnia eh, porovnávať eh, hovory z takmer stovky telekomočných podnikov by ste si mali možnosť vyberať, ktorého a v akej krajine chcete. Myslím si, že je to dobrý mm, projekt a, a viem si predstaviť, že sa zavedia aj akási burza, kde každý bude svoje ponuky obchod rozhodovať, aby e, e, boli e, tie podmienky transparentné medzi, týmito takmer, s, medzi toto takmer stovkou komunikačných operátorov. To by bolo zaujímavé. Ďakujem kolega Fanistelroj, ďakujem pekne. Pani predsedníčka, prednedávnom som v tlači čítal, že vznikol dojem a vzniká dojem, že Barrosova komisia e, je e, už, no, tak povediac, na ústupe. Avšak ja e, mám taký dojem, že je to práve naopak. Vaša osobná angažovanosť je skutočne pozoruhodná, ale úplne vážne. Chcem sa opýtať, aká legislatíva bude navrhnutá. Ja som za e, zrušenie roamingu, aj som to už naformuloval e, do pozmeňovacieho návrhu a teraz si čítam, že medzinárodné hovory ehm, okrem Európy ehm, ich počet rastie a musíme si položiť otázku, aké dopity, dopady to má na trh, čo to znamená z ekonomického pohľadu, čo to znamená pre pracovné miesta a tak ďalej. To by ma zaujímalo, zohľadnili ste to už v tomto balíčku. Máte úplne pravdu. keď e, sa vyjadrujete e, k e, tým trendom v rámci avantgardy celosvetovej Korea napríklad. Myslím si, že už aj z tohto dôvodu je dôležité, aby Európa rýchlo reagovala, aby nepremrhala svoju šancu. Komisia by sa mala pokúsiť, aby aj rada E, spolupracovala. Myslíte si, že je to možné, že to pôjde rýchlo? Ďakujem, kolegyňa Trautmann. Pani predsednička, pani podpredsedníčka, chcem vám položiť niekoľko otázok spojených, teda ktoré sú pre mňa dôležité v tejto etape našej diskusie a po vašej prezentácii. Prvá. Uh, sme na globálnom trhu, komunikačné technológie a informačné technológie sú zdrojové informácie, tak ako je to v energetike. V energetike Európska komisia predložila návrh energetického prechodu a zmeny. To sa týka sietí, priemyslu, výrobných trhov a nákladov pre spotrebiteľov. Je to teda holistický prístup, verúci do úvahy globálny trh. Hovorili ste len o trhu a cezhraničnom rozmere, čo chápem, ja s tým súhlasím, všetci sme za znižovanie nákladov. Ale dnes sa trh mení a telekomunikačné podniky, ktoré majú maržu pre investíciu, strácajú. Aká je vaša reakcia? Pretože ak nebudeme mať už veľkých hráčov, váš systém licencií otvorí európsky trh pre veľkých operátorov z iných kontinentov, ktorí by pokojne mohli sa tohto trhu zmocniť. Na to by som potrebovala ďalšiu odpoveď a hospodárskú analýzu. Hovoríme o Koreji, ale Korea plánovanie a organizovanie investovala s verejným prispením, takže vieme, aká je naša finančná situácia. Po druhé, spektrum. Myslím si, že je veľmi dôležité a ja naozaj podporujem úlohu komisie v harmonizácii spektra, viete to, ale chcela som sa opýtať, kde sa nachádzame v tejto otázke inventára. Prijedeme teraz na etapu číslo 2. A potom som vám položila otázku s MS e ohľadom MSS. E A nedostala som konkrétnu odpoveď. Čakáme na praktické odpovede k neutralite siete. Ako vnímate túto vec? Pretože ja som naozaj, naozaj neviem tento problém definovať zákaz diskriminácie, pokiaľ ide o obchodovanie, ale zároveň týka sa to aj prémiových ponúk, zákaz, antikonkurenčný zákaz alebo zákaz v tejto oblasti, aká by mohla byť rovnováha. Prepačte, pani predsednička, ale asi 12 minút sme diskutovali o mojej správe. Teda kolegovia sa vyjadrili a ja som samozrejme rada, že si vás môžem vypočuť, ale chcela by som vás tiež upozorniť na tú skutočnosť, že je dobré mať tú určitú rovnosť, pokiaľ ide o preberanie správ v našom výbore. Ďakujem sí, grazie, mi scuso. Ďakujem pekne. A ja prosím o trpezlivosť. Nie je to jednoduché dnes skutočne. Bol to mimoriadný deň, kolega Eiler. Pani komisárka, takže nebudem tu vás dlho zdraviť, aby som bol stručný. Veľmi krátka otázka. Ak berieme bezpečnosť, eh, ak ju neberieme na ľahkú váhu, potom eh, je to aj o informácie a výmenu informácií medzi súkromným verejným sektorom. Investície do technologických riešení sú však skôr na strane súkromného sektoru a ako Eh, eh, aký je váš postoj k eh, návrhu Rules pre vnútorný trh medzi podnikom a akcionármi a mm, vytvorením finančného dohľadu, teda zverejňovanie o všelijakých útokoch na údaje E, teda um, akcionárom, pretože to sú v podstate straty, ktoré obvykle by mali byť spomínané aj vo výročnej správe. Takže e, túto výmenu a toto zverejňovanie popri horizontálnej úrovni tablovať aj na úrovni e, vertikálnej. Balíček o vnútornom trhu nám dáva možnosti na takýto postup. Ďakujem, kolega Mark, ďakujem pekne. Myslím si, že tu máme tendenciu diskutovať o, symptómoch fragmentácie, o dôsledkoch, a nie e, o tom, že by sme sa zaoberali tým, ako sa tej fragmentácie zbaviť. A ja mám v tomto smere niekoľko otázok. Tých 700 MHz a otvorenie tejto otázky. My sme eh, mm, o to mali na tom záujem tu v parlamente a mali sme aj väčšinu, mm, veľa väčšiu, ktorá, než ktorá tu bola spomenutá. Ako toto zrealizovať a pritom zabezpečiť aj určitú mieru koordinácie, aby sme túto časť spektra mali eh, pre európske siete, pretože to by celú vec naštartovalo a dalo by jej určitý rámec. A teraz ďalšia téma, legislatíva v oblasti konkurencie schopnosti. Bolo by dobré, keby tu došlo k zmenám, ktoré by umožnili e, cezhraničnú konkurenciu a Sice často sa spomína, že máme mnoho operátorov, ale oni nie sú konkurentmi. Aj oni sú totiž fragmentovaní. Väčšinou má každý dva Mm, teda každý zákazník ich má väčšinou dvoch aj troch a my musíme zabezpečiť, aby neexistovali žiadne prekážky týkajúce sa vstupu, pretože chceme si ochrániť svoje e, vnútroštátne trhy. Tretia téma. Bude komisia definovať hraničné trhy E, čo môže urobiť vzhľadom k legislatíve v oblasti telekomunikácií, ktorú už máme k dispozícii, a to tak medzi podnikmi, a teda v tej podnikateľskej oblasti, ako aj pre súkromné osoby. Myslím si, že určité nástroje máme, e, niektoré drobné zmeny v legislatíve ale asi bude potrebné, treba aj s cestou konkrétnych krokov. No, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem aj dvom kolegom, ktorí sa zriekli slova. Chichester a pán Ody. No a slovo dostáva pani komisárka a predsa len má trochu času na odpoveď, nech sa páči. Ďakujem, predsednička. Na úvod. Vám no, poviem našu logiku a tohto návrhu ako sme začali, no už, už to bolo pred nejakým časom, všetci sme si uvedomili, uvedomovali a viacerí z vás o tom hovorili, že konkurencieschopnosť potrebujeme na celosvetovej scéne a potrebujeme sa porovnávať s rôznymi úrovňami príležitosti na celom svete a vieme, že Európa zaostáva. No a hovoríme o tejto veci. Aj pán Fanistler o tom hovoril. Niekedy má obavy, že, že stále to máte niekde po vreckách. A ja sa snažím realizovať maximum, čo sa dá, ale jedna vec je pre mňa dôležitá, aby Európa bola digitálna. To znamená, že kdekoľvek ste, musí to byť príležitosť a nie nejaký nástroj populácie, pretože to vám nepotrebujem vysvetľovať. Je pre spoločnosť dôležité, aby všetci mali prístup novému. No a si s hospodárskymi aktivitami, elektronickým zdravím, vzdelávaním a tak ďalej. Takže my sme sa snažili presadzovať investície do napríklad eh, vysokorýchlostného internetu v všetkých eh, diskusiách s účastníkmi. Hm, bolo veľmi dôležité rozhovor s rôznymi investormi, že musí to byť jasné, transparentné, koherentné. No a jednotný trh. Jednotný trh. Je smiešne, že pre všetky ostatné hospodárske aktivity to existuje ale nie pre túto časť. No už eh, je jedna z vecí, ktoré treba vyriešiť, že bezbariérové, to znamená ani žiadne bariéry vstupu. No a otázka, ďalšia otázka, ktorá tu zaznela ako prvá, kde sa hovorilo o tom, ako čo robíme s Cutting of the Theft. No e. a som vďačná parlamentu za to, že je tu istá nádej v strukturálnych fondoch, v prostredí, kde sme našli istú časť riešenia, avšak je veľmi dôležité, aby sme pokračovali s tou časťou, ktorá ešte existuje A ja vám hm. ďakujem za dnešné hlasovanie. Uvedom si podporu. No a je to skutočne veľmi dôležité, aby spolu s Európskou investičnou bankou pre tie vedecké oblasti použili tým čas peňazí a snažili sa čo najlepšie použiť. No, môžete si byť istí, že na oktobrovej rade navrhnem náš balíček európskym lídrom. Vysvetlíme to a povieme, že potrebujeme investície. No a čo je v rámci legislatívneho balíčku? V skutočnosti viem, ako dlho ešte budete v rade na parlament, je skutočne veľmi dôležitý pre akceptáciu balíčka. No, znamená to, že my už to odpočítavame, kedy vám skončí e, mandát, potrebujeme váš, váš súhľad, súhlas rady, ja potrebujem súhlas kolegov a my pripravujeme všetkých na to, aby sme dali čo najviac informácií, čo sa dá teraz, ale ja si uvedomujem, že a žiadam vás, aby ste boli čo najkonštruktívnejší, ako sa len dá. Viem, že to vola tu existuje. No a o čom to teda je všetko? O vnútornom trhu, o metodológii, spektrum, neutralita internetu, internetu. Je to o, o podpore, to čo sa žiadalo, aby aktériem boli skutočne medzinárodní hráči Európskej únii a ďalej dôležitý roaming. A pre mňa to je všetko prepojené. Skutočne hovoríme o jednotnom trhu. Mimo iného tiež bezpečnosť. My si uvedomujeme, aká dôležitá je bezpečnosť v ostatných dňoch si ešte viac to uvedomili, že priatelia sa správajú niekedy trochu inak, ako si predstavujú definíciu priateľa ďalej. Stratégia cloud, veľmi dôležité pre mňa prepojené s týmto balíčkom. Cloud computing – dáva príležitosti hlavne malým a stredným podnikom. Ďalej, či komisia bude podporovať 700 MHz pásmo. Viem, že pán Hekmak sa v tom dobre vyzná. Ja často počúvam, keď vysvetľuje, o čo vlastne ide. My sa za, zaoberáme alokáciou časťou 700 MHz spektra a treba sa vyhnúť ďalším prípadom fragmentácie trhu. Pre mňa je pomerne jasné, čo by sa malo urobiť. Toto sa snažíme. Jednotný trh uľahčí vypovedanie zmluvy a tak to bude, a muselo, malo by to byť transparentná zmluva, tak by to malo byť absolútne hej, jednoduché vypovedať zmluvu. Sú interakcie medzi smernicou NAS a tými nezáväznými opatreniami medzi stratégie internetovej teda bezpečnosti. To je otázka pani Andersdot. Platforma NIS. To bude komplement a podpory návrhom smernice NIS a hlavne no, a identifikáciu najlepších postupov pomôže príslušným spoločnostiam konzistentne implementovať všetky povinnosti vyplývajúce z no a nie je to žiadna hrozba, ale pomôže to tiež zjednodušiť postup eh, zaznamenania incidentov. My už hovorili sme rekom o neutralite siete a, a eh, ceň vážime si rýchle reakcie. No a prečo by nariadenie sa malo týkať všetkých poskytovateľov a dôvery voči operátorom. No už máme zodpovednosť a, to by sme zavedli minimálny regulačný rámec, aby sme zaistili odpovednosť voči poskytovateľom služieb. No a ja preverujem s mojimi službami rôzne kroky, ktoré by mohli eh, byť prijaté v rámci mojej zodpovednosti, ale nemusím iste vysvetľovať, že je to obmedzené. Keď hovorím o posledných eh, udalostiach prizem, EU má príležitosť. No a ja neustále opakujem, opakujem, čo povedal známy futbalista, Holandsku. Každý znevýhodnený má istú výhodu. Ak nás toto prebudí, dá nám ďalší stimul na podporu kladových služieb, ktoré budú všetko dodržiavať. No a ja sa snažím to presadzovať. Tak je to malo byť prepojené s európskou politikou pre cloud a to podporí aj náš priemysel. A minulý týždeň, alebo tento týždeň, minulý týždeň som sa zúčastnil zaujímavého stretnutia pod vedením lidovského predsedníctva. Hovorili sme o Klaude, my ten zastupcovia vlád a aj priemyslo, A ja som optimistická, že niečo z toho bude. Ďalej roaming. Otázka znela, či roaming eh, júla 2013 spojený s našimi prechádzajúcimi slubmi roaming 3 či bude nasledovať ešte roaming 4 no už úprimne dúfam, že to, čo teraz navrhujeme, celkom balíčku s jednotným trhom, ak dostaneme zelenú od vás a ostatných, tak ja eh, hovoríme budúci rok, 1. júla, roamingu 3, to je jasné, teda pokračovanie roamingu 3, to je jasné, je predložené, ale to bude posledný roaming 3, a potom, keď jednotný, keď sa bude týkať jednotného trhu, tak eh, sa budeme snažiť o záverečné roz, eh, rozhodnutie. Robíme, čo treba urobiť, eh, aby účastníci toho trhu mali príležitosť a zdravý obchodný model, kde nebude existovať roaming. Časový harmonogram, to som už povedala. copyright. A zopakujem sa, je mi ľúto, ale copyright nie je v mojom portfóliu, ale dobre s tým. A kolegyňa, no a my sme si slúbili, že prostredníctvom pracových skupín sa budem snažiť sedieť riešenie ale je pravdepodobné, že to vyriešime počas tohto mandátu. A inak, čo ste vyhovorili, pár z tých oblastí, to neviete vysvetliť ľuďom, že, že ak ste urobili domáce video s nejakou známou pesničkou, ktorá sa vám páči a dáte to na web, tak je to nelegálne. No a írsky významný šampión a známy producent filmový povedal počas digitálneho zhromaždenia, ktorí z vás tam boli, tak on spomenul, že bolo by vynikajúce, ak by trieda bola vyňatá režimu copyrightu a to veľmi podporilo vzdelávaciu úroveň a učiteľov, žiakov. Myslím, že o tom by sa dalo ďalej hovoriť, či existuje nejaký možnosť hľadať výnimky. Ale opätovne myslím, že finalizácia tejto témy nehrozí počas druhej Barazovej komisie. No a myslím, že som zodpovedala na všetko. No a podporujem väčšinu z vecí pani Trautmova vo vašej správe. Musíme investovať do sektora a nevyriešená a príležitosť so štrukturálnymi fondami trochu vytvára, takže ja dúfam, že ak získame podporu parlamentu, ak získame podporu rady a mých kolegov, že sa nám to podarí a bude to dobré, preto pre budúcnosť, dá sa to urobiť. No a dúfam, že keď bude návrh predložený, takže to bude príležitosť, a že to bude začiatkom septembra. Spieler to správne povedala, že je pár postupov, ktoré treba vyriešiť v parlamente a že my spoločne dospejeme k rozhodnutiu preukážeme, že naše hospodárstvo občania a podnikatelia budú za to ďační. Ďakujem pekne. Grazie, komisario, nome di tutta, di Ďakujem predsedom, teda komisárka. Ďakujem vám v mene všetkých kolegov, že ste prišli. Tu, že ste tu vystúpili a ďakujem všetkým kolegom za spoluprácu. No a ďakujem za spoločnú prácu dlhé mesiace. Ďakujem aj sekretariátu, aj tlmočníkov. No a uvidíme sa 2. septembra po obede. To bolo posledné zasadnutie pred letnou prestávkou. Užite si leto, pretože potom nás čaká ešte 6 mesiacov tvrdej práce. Ďakujem pekne. Pekné prázdniny.